Buongiorno a tutti. Dobrý deň vám všetkým a poslancom a poslankyniam. Začneme naše stretnutie pod výboru pre ľudské práva. Najprv iba niekoľko oznámení predsedníctva. V oktobri 2018 neboli eh, schválené žiadne urgentné uznesenia ale minulý týždeň počas novemberového zasadnutia sme mali schválené tre, tri uznesenia, ktoré sa týkajú Viedna, Vietnamu, predovšetkým politikov. A ďalšie uznesenie o dodržiavaní ľudských práv na Kube a tretia, ktoré sa týkalo dodržiavania ľudských práv v Bangladešu. Ako dnes viete, dnes e, máme týždeň ľudských práv, ktorý sa rozhodol zorganizovať Európsky parlament e, pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia Univerzálnej deklarácie ľudských práv. Jedná sa o prvý aktívny týždeň, ktorú naša, e, ktorý naša inštitúcia organizuje a množstvo ostatných parlamentných výborov si túto príležitosť pripomenú prostredníctvom rozličných e, stretnutí, kde e, budú rozoberať svoju pôsobnosť v oblasti ľudských práv v rámci svojej agendy. Ďakujem koordinátorom a predsedom e, jednotlivých výborov aj delegáciám, ktorí sa zúčastňujú tohto týždňa ľudských práv. Budú prítomné rozličné významné postavy z oblasti ľudských práv, ako aj významní hostia a zástupcovia medzinárodných organizácií. Bude tu vysoký komisár OSR pre ľudské práva. Bude tu pán Tredosa Nom, ktorý je predsedom Svetovej organizácie zdravia, ako aj Africkej organizácie pre ľudské práva v spolupráci s výborom ESVČ budeme mať hostí z celého sveta, ktorí sa zúčastnia aktivít, ktoré by mali obohatiť eh, diskurs o ľudských právach na jednotlivých výboroch. Samozrejme, budeme mať aj významných e, umelcov, ako je napríklad AJ Weiwei, e, spoločenskí predstavitelia, samozrejme obrancov ľudských práv, zástupcov e, súkromného sektora, no a v neposlednom rade aj kolegovia z 28 národných parlamentov. Rozdali sme vám program tohto týždňa a budeme mať aj medziparlamentné zhromaždenie, ktoré sa bude konať zajtra ráno a konferencia e, na vysokej úrovni zajtra po obede. A tam e, bude tomu predsedať e, predseda parlamentu Tajány a som podpredsednička komisie a vysoká predstaviteľka pre vonkajšiu činnosť Federica Mogherini. Boli sme však svedkami aj mnohých porušení e, štatutu ľudských práv a e, hodnotového e, relativizmu. A myslím si, že práve to výročie prijatia deklarácie ľudských práv je čas na strategické zamyslenie sa nad tým, akým spôsobom propagovať univerzálnosť ľudských práv a o tom, ako budeme e, obraňovať tento systém, ktorý je založený na normách, na e, medzinárodnom práve a multilateralizme. Samozrejme, rátame, že vy takisto významne prispiejete k tomuto týždňu? E, samozrejme, toto naše úsilie by malo byť potom aj preložené do akcií a jednotlivých krokov služby pre vonkajšiu činnosť. Toľko k oznámeniam predsedu. Teraz samozrejme musíme schváliť zápisnice z predchádzajúcich stretnutí. Myslím si, že k tomu neboli zaslané žiadne pripomienky a v tom prípade môžeme začať eh, s našim dnešným stretnutím. A tým prvým bodom je výmena názorov eh, o politike EÚ v oblasti ľudských práv so Sadskou Arábiou. Myslím si, že toto prichádza práve vo vhodný eh, čas, zvlášť keď hovoríme eh, o týchto vzťahoch v svetle prípadu novinára Khashoggiho, ktorý nadvezuje na uznesenie prijaté parlamentom z 25. oktobra 2018. Ale máme pocit, že práve Khashoggiho prípad je iba špičkou eh, ľadovca, pretože v ostatných rokoch eh, mnoho iných saudských občanov vrátane E, žurnalistov boli unesení alebo zmizli a boli zaznamenané nové vlny zatýkania. Raif nie není jediný aktivista, ktorý je v súčasnosti vo vezení. Je tu napríklad aj prípad Eman al-Navjan, e, mladej ženy, e, Saudky, ktorá riadila Twitterový účet Saudi Woman, ktorá mal asi 40 tisíc odberateľov a v zásade sa stávala iba na obranu ženských práv. Vzhľadom na situáciu s ľudským práv eh, v Saudskej Arábii, mali by sme si položiť otázku, s akým spôsobom bude v tomto prípade Európsky parlament jednať a samozrejme, akým spôsobom sa môže zasadiť o eh, pokrok v oblasti ľudských práv v tejto eh, krajine nemenej tým, že si pripomenieme aj stretnutie s laureátom Sacharovovej ceny pánom Rajfom badavým. Som si istý, že naši hostia e, nám objasnia súčasný vývoj e, v krajine, ale samozrejme, aké sú tie hlavné e, tendencie, aké sú výzvy, aké sú príležitosti a aké sú vyhliadky na justičné a legálne ukotvenie týchto práv v spoločnosti. A samozrejme, aké sú tie hlavné odporúčania, ktoré sa celej tejto témy týkajú. No a samozrejme, aká je situácia s obrancami ľudských práv v, týchto, v tejto krajine. Aby sa práve títo obrancovia ľudských práv necítili ohrození v tejto krajine. Som veľmi rád, že môžem predstaviť našich dnešných hostí. Začal by som tým, že dám slovo jednému hostovi podrohum, pani eh, Madavi Al-Rashid, ktorá je profesorkou, hostiteľskou profesorkou eh, v Centre Blízkeho východu na London School of Economics a takisto je politologičkou a takisto pracovala ako výskumníčka pre nadáciu otvorenej spoločnosti. Profesorka E, študuje zmeny, e, ktoré sa udiali medzi e, saudskými moslimami ako následok arabskej jary v roku 2011, ale samozrejme sleduje aj iné politické témy v Saudskej Arabii od roku 2011. Samozrejme, budem vás ako hostí pre, predstavovať jedného po druhom, avšak teraz dám slovo profesorke pani Madavi Al-Rashid. Nech sa páči, máte slovo. Eh, good afternoon, ladies and gentlemen. It's a... Pekné poobedie, dámy a páni. Je mi veľkou cťou, že dnes po obede s vami môžem byť a prihovoriť sa vám v tejto významnej téme. Táto téma je nesmierne relevantná pre celý svet. A toto stretnutie prichádza v časi, kedy nás všetkých zasiahli detaily o vražde na konzuláte. Práve táto vražda novinára Khashoggiho na eh, saudskom konzuláte v Turecku eh, šokovala celý svet, ale zvlášť šokovala Saudov, zvlášť tých Saudov, ktorí sa vyslovovali kriticky k dnešnej vláde a ktorí emigrovali alebo boli prinútení emigrovať a žiť v exile v Európe, v Severnej Amerike a inde na svete Takže toto je nesmierne dôležitý bod. Ja som takisto pôvodom zo Saudskej Arábie a rovnako ako je väčšina našeho dnešného panelu. Mnoho z nás e, e, sme boli donútení opustiť našu krajinu z rozličných dôvodov. V prvom rade sme tu na to, na to aby sme hovorili o EÚ a Saudskej Arábie, o nedávnom vývoji. Saudská Arábia ako najväčší vývozca ropy je samozrejme veľmi dôležitým partnerom pre Európske spoločenstvo. Boli tu argumenty o ústrednosti tohto vzťahu na fóre pre európsku zahraničnú politiku. A táto ústrednosť sa netýka len ropy, ale takisto aj obchodných a finančných prepojení, ktoré existujú medzi členskými štátmi a Saudskou Arábiou. Nedávno e, takisto aj e, zbrojársky priemysel e, urobil ďalší krok, aby potvrdila, zacementoval veľmi úzky vzťah e, so Saudskou Arábiou a tým pádom vyvíjal tlak na západné vlády pri ich slovách kritiky na adresu Saudskej Arábie. Saudská Arábia je preto považovaná za zdroj stability na Blízkom východe a preto európske vlády si myslia, že akákoľvek turbulencia v Saudskej Arábii eh, by mala za následok nestabilitu na Blízkom východe. Ja vám chcem povedať, že tieto argumenty už dnes neplatia, eh, pretože na domácej úrovni, regionálnej úrovni a medzinárodnej úrovni eh, už v Saudskej Arábii tieto turbulencie už existujú a majú presah na susedné krajiny. A po zavraždení novinára Džiho na Savskom konzuláte v Turecku prišiel čas, aby sme si znovu premysleli uh, opätovne základy zahraničnej politiky Európskej únie voči krajinám, ako je Saudská Arábia, ku krajinám, ktorá ani nemá akékoľvek zastupiteľstvo, e, pretože to predstavuje neustále porušovanie ľudských, občianských a spoločenských práv. E, samozrejme, na niektorých miestach v Saudskej Arabii boli založené tzv. poradné orgány, ktorých členovia sú čiastočne volení, avšak v súčasnosti e, žiadni zástupcovia ľudí, ktorí by boli volení, neexistujú tieto rady sú stále v pozícii poradného orgánu a ich uznesenia nie sú nikomu, pre nikoho záväzné. A Saudská Arábia eh, predstavuje poslednú baštu autoritatívneho a veľmi represívneho režimu. Nedávno na domácej úrovni si neskôr v priebehu dnešného dňa eh, vypočujeme aj príbehy o e, zneužívaní, závažnom zneužívaní ľudských práv, e, slobody prejavy. Ja samozrejme nemôžem ani len hovoriť o slobode zhromažďovania alebo e, o slobode jus residendi, pretože to sú kriminálne aktivity v Saudskej Arábii. Takže domáca situácia je veľmi zložitá. Ak budeme však eh, považovať Saudskú Arábiu ako zdrojom stability na Blízkom eh, východe, ktorá je dôležitá pre Európu, zistíme, že od roku 2011, od čias arabskej jary, Saudská Arábia investuje všetky finančné prostriedky, diplomatické siete na to, aby eh, zmiernila a zastavila vlnu demokracie, ktorá sa prevalila arabským svetom od roku 2011. Diplomatické vzťahy vzťahy, ako e, napríklad pre, e, vo vzťahu k Egypte, využívajú všetky peniaze na to, aby zvrátili akékoľvek demokracie, e, prejavy demokracie alebo jej zárodky. Od roku 2015 Saudská Arábia využíva aj priamu vojenskú intervenciu v krajinách ako je Jemen, aby zvrátili akýkoľvek nádej na demokraciu a stabilitu v regióne. Zašli až tak ďaleko, že nútia e, predsedu vlády v Libanone na návšte- počas návšteve Saudskej Arábie, aby rezignoval, avšak túto rezignáciu on odmietol, keď sa vrátil do Libanonu. A argument, že Saudská Arábia je zdrojom stabilitu, už je jednoducho prežitá. Čo sa týka e, ústrednej úlohy Saudskej Arábii e, pri zdrojoch konfliktu, pričom je to izraelsko-palestinský konflikt a konflikt eh, s Iránom a v Európe eh, ešte nie, to nie je jasné, ale eh, v USA si myslia, že, že musia vytlačiť iránsky svet z arabského sveta. Avšak žiadny z týchto cieľov nedosiahli práve kvôli tomu, že že saudsko-iránska rivalita vytvárajú turbulentnú situáciu namiesto toho, aby vytvárali želanú stabilitu. A sektársky konflikt e, v, sektá, e, v Sýrii, e, v Iraku a v Jemene, ktorý predtým ešte nezažil sektárske krízy, sú jasným dôsledkom tej, tohto konfliktu. V medzinárodnom meradle si myslíme, že domáce represie, ktoré sa dejú, už majú presah do zahraničia a dostali sa do oblastí, eh, kde by diplomatické vzťahy nemalo byť porušované a dobrým príkladom je konzulát v Turecku. A pred dvomi či troma rokmi sme mali veľmi významnú emigráciu zo Saudskej Arábie. Eh, Saudov, ktorí sa usudili v Európe a v Severnej Amerike, práve kvôli tomu, že boli e, kritickí voči niektorým aspektom e, režimu. A môžeme očakávať, že v budúcnosti, pokiaľ zločin vraždy novinára Khashoggiho ostane bez trestu, my, čo sa nachádzame na e, európskej pôde, budeme predmetom prenasledovania zo strany Saudskej Arábie a možno budeme aj úplne eliminovaní. To, čo sa stalo Khashoggimu na konzuláte v Turecku. E, samozrejme táto vlna exilantov poukazuje na to, že stále síce nevnímame Saudskú Arábiu ako krajina, ktorá je zdrojom takejto emigrácie, avšak pokiaľ táto represia bude aj naďalej pokračovať, budeme svetkami čoraz väčšieho počtu Saudov, ktorí sa budú uchádzať o azyl v iných krajinách, a to aj mimo arabského sveta. Saudská Arábia podpísala toľko dohôd o, s ďalšími krajinami zálivu ohľadom bezpečnosti, ktorá umožňuje Saudskej Arábii vybrať si nejakého konkrétneho di, e, disidenta, ktorí sú združení e, v Rade spolupráce zálivových krajín, aby ho prinavrátili. Takže ľudia v Saudskej Arábii majú pocit, že stoja v obklúčení nielen vo vlastnej krajine, ale aj v celom regióne. A výsledkom bude, že budú chcieť opustiť túto krajinu a uchádzať sa o azyl inde v zahraničí než v tomto regióne. Domáca stabilita, ktorým sa Saudská Arábia pyšní, je dôsledkom strachu a represie. Čo treba urobiť zo strany európskej politiky, e, tak to sú tie následovné myšlienky, ktoré by sme chceli predniesť. V prvom rade potrebujeme kolektívnu odpoveď zo strany európskej komunity a e, akčný plán ako odpoveď na vraždu novinára Khashoggiho. Bol síce samozrejme mimo EÚ, ale ako som povedala, e, na európskej pôde existuje a žije toľko azilantov a toľko disidentov a nemôžeme dovoliť, aby títo boli prenasledovaní v európskych krajinách a zabíjani. E, takže EÚ by mala prijať silnú reakciu na to. Nikto tu nechce byť nerealistický nebudeme žiadať sankcie alebo prerušenie diplomatických vzťahov eh, so Saudskou Arábiou, eh, pretože všetci žijeme nohami na zemi v tomto svete a všetci máme a vieme, aké sú priority a národné záujmy, ktoré musia byť zobrané do úvahy, eh, keď sú navrhované stratégie e zahraničnej politiky. Avšak keď sa toto saudskému režimu prepečie, potom to dáva biankošek saudskej vláde prijať podobné politiky inde na svete. A samozrejme nechceme, aby sa e, európske hlavné mestá stali miestami, kde Saudská Arábia naháňa e, svojich disidentov a azylantov. Potrebujeme kolektívne jednanie a solidaritu s inými a každými členskými štátmi. Nemôžeme očakávať, že Španielsko či Dánsko alebo Nemecko prerušia predaj zbraní Saudskej Arábie, e, pretože v takom prípade e, takéto krajiny sú ostrakizované e, zo strany Saudskej Arábie. Je odtiaľ stiahnutý veľvyslanec a samozrejme sú odmietané potom aj obchodné vzťahy. Musí tu byť kolektívna európska politika, ktorá by zavezovala aj ostatné európske krajiny a ktoré by umožnili vyhnúť sa osudom tých krajín, ktorí sa vyslovili kriticky voči Saudskej Arábii. Takže Európa musí jednať spoločne vo veci Saudskej Arábie, namiesto toho, aby jednali individuálne, e, aby sa dosiahol čo najväčší želaný dopad a mali by jasne povedať, čo očakávajú od Saudskej Arábie. A čo by mali očakávať je nasledovné. Vy ste všetci sledovali veľké reformy, e, ktoré Eh, princ, korunný princ bin Salman realizuje v Saudskej Arábii. A k tým je spojená eh, obrovská propaganda, ktorá v podstate bola veľmi eh, presvedčivá, ako spoločenské reformy, otvorujú sa kina, divadlá, cirkusy, ženám sa dovolí šoferovať auto. Avšak všetci vieme, že diktátori niekedy používajú práve rodovú rovnosť a rovnosť šanci na to, aby zamaskovali e, tie represie, ktoré sa dejú vo vnútri krajiny. Takže čo treba urobiť, e, pokiaľ všetci e, v Európe v tomto parlamente prídu k záveri, že Bin Salman dal príkaz na túto vraždu, ktorá sa stala v Istambule, potom európske krajiny si nemusia báť nejakého silového vákua ale mohli by zatlačiť na jeho marginalizáciu. Mu, mu, jeho sila sa musí obmedziť a musí túto silu obmedziť jeho vlastná e, rodina. To nevytvorí žiadnu občianskú vojnu v Saudskej Arábii, nevytvorí sa žiadny chaos v krajine. E, v 60. rokoch bol zosadený z trónu saudský král, musel odísť e, kvôli jeho bratovi. A to je práve král Saud, ktorý je teraz e, králom a v roku 2015 boli marginalizovaní ďalší korunní princovia a žiadne mocenské vakuum to e, nevytvorilo. Takže pokiaľ naozaj dal e, tento príkaz na vraždu Khashoggiho, musí byť odstránený z mocenskej pozície a musí čeliť spravodlivosti. A to je, e, treba požadovať e, záruky, že toto sa už nikdy nestane. A Európska únia môže takisto tlačiť na politické reformy netreba žiadne ďalšie kozmetické reformy. E, samozrejme, umožniť návštevu cirkusu a divadlo je síce pekné a samozrejme mladej populácii to vyhovuje, pretože normálne im zábava odopieraná, avšak e, na to, aby sa pohľad celá monarchia do stavu nejakej konštitučnej monarchie, tak takéto represívne praktiky neskončia. A samozrejme, takýmto spôsobom by sa aj obmedzili právomoci vládnucej rodine a umožnilo by aj ľuďom mať dosah na vládu a národné zhromaždenie. Ďakujem veľmi pekne. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz budeme pokračovať s našou diskusiou. A samozrejme musíme dodržiavať aj rečnícke časy 5 až 6 minút. Teraz dám slovo pánovi Omajmovi Al-Nažarovi, ktorý je aktivistom a saudským blogerom e, a je zároveň e, členom šítskej menšiny e, vo východnej provincii a dostal samozrejme aj ochranu vysokého komisára OSN pre Uh, utečencov v roku 2017. Nech sa páči, máte slovo. Uh, inviting... Ďakujem pekne za pozvanie. Rada by som sa vyjadrila uh, k tomu problému, uh, alebo k jednému problému, ktorý si ľudia nevšímajú veľmi, a to diskriminácia voči šítom. My sme boli v našej krajine menšinou a do istej miery sme boli aj vnímaný ako, ako keby ilegálny. E, v úvodzovkách občania nemohli sme mať dokonca ani občianské ako e, ženy. A vo východných provinciách, kde je najväčšia ropná spoločnosť na svete, Aramko, e, kde e, má teda svoje sídlo a tam práve žijú šíti. A bohužiaľ, to je práve ten región, kde je najvyššia miera nezamestnanosti a chudoby. Šítska menšina je nemá e, primárne politické práva, je diskriminovaná v inštitúciách, v vzdelávacom systéme, e, má obmedzené možnosti dostať sa na vysokú školu, získať pracovné miesta, e, nikdy sa nedostávajú v tej krajine na nejaké vyššie pozície. Keď sa niekto dostane na vyššiu pozíciu, tak potom musí odstúpiť, kým sa keby sa z neho mohol stať e, naozaj líder a e, predstavujú 10 až 15 obyvateľstva krajiny. E, počas arabskej jary v roku 2011 prvé také občianské povstanie začalo vo východnej provincii, kde práve šítska menšina bola diskriminovaná a toto občianské povedzme povstanie alebo mieromilovné protesty, e, ktoré vykonávali najmä mladé ženy, mladí muži v tejto východnej provincii, boli okamžite potlačené zo strany vlády. Títo ľudia boli zatknutí, viac ako 30 ľudí prišlo o život, častokrát to boli mladí ľudia, 16-roční, 17-roční ľudia, ktorí dostali trest smrti. A nikdy sa to nedostalo ani do médií. Táto diskriminácia, ktorá vo východnej provincii prebieha, potom pokračovala aj v roku 2013 2015 kedy šická menšina bola pred, predmetov rôznych útokov, bombových útokov, e, boli tam útoky na mešity a teraz nedávno, v roku 2015, až e, e, v roku 2015 prvýkrát e, dostali povolenie spraviť si vlastný cintorín, pretože naozaj tak veľa ľudí bolo, ktorí, ktorí prišli o život. Je to myslím tiež nikto nespomínal. Aj ženy sú predmetom diskriminácie. Malo sa hovorí o prípade Isramel Kakom, čo je saudská žena zatknutá v roku 2015 spolu s manželom a čeli trestu smrti za to, že sa zúčastnila na protestoch počas arabskej jary a tiež e, vlastne podporovala rôzne e, hnutia, rôzne kampane v prospech e, práv žien alebo občianských práv. Potom máme ďalší, pra, ďalší príklad. Marhum, tento bol tiež zatknutý vo veku 16 rokov, teraz má tiež, alebo tiež čeli trestu smrti, mal by čoskoro byť eh, popravený. Ďalší prípad, kde Saudská Arábia vlastne perzekvuje rôznych eh, rôznych eh, ľudí, ktorým sa podarilo dostať z krajiny, napríklad El Atebi, to je človek, ktorý sa dostal nakoniec ako utečenec až, až do Norska, alebo chcel sa dostať a nakoniec Katar ho odovzdal Sadskej Arabii, tam je momentálne vo vezení nejde iba o ženy, ktoré sú takým spôsobom zatýkané e, a v prípade mužov, alebo tých aktivistov, ktorí napríklad bojujú za právo šoferov, aj častokrát sú to aj študenti, e, približne 2000 osôb bolo za posledné dva roky zatknutých a častokrát sú aj mučení, sú odsudení na veľmi e, dlhé obdobie dostávajú tresty 20 rokov a podobne. A častokrát e, sú to aj ľudia, ktorí sú vo väzení bez toho, aby prebehol súdny proces. A justičný systém Sádskej Arábii nie je nezávislý, tak ako sa to oficiálne tvrdí. A Bin Salman tiež e, e, spomínal napríklad aj v súvislosti s tým prípadom Khashoggiho, spomínal to teda aj e, v médiách, e, teda tento prípad sa dostal do médií, keďže daný človek písal pre Washington Post a tak ďalej, ale to je iba vrchol ľadovca toho, čo sa v Sádskej Arabii deje každodenne. E, Turkil Jasser, to je ďalší prípad človeka, ktorý na Twitteri písal, mal tam prezivku na Twitteri a saudské orgány nakoniec nejakého E, špiona dostali do Twitteru a ten im vlastne poskytol jeho identitu a nakoniec ho vlastne chytili a podľa všetkého aj zabili, pretože tento človek e, zmizol, rovnako ako zmizol Khashoggi. Tiež by som chcel spomenúť e, skutočnosť, že je veľa utečencov, sadských žien, aj mužov, ktorí utekajú z tejto krajiny E, stávajú sa utečencami. Ja som si myslela, že som možno jediná, ale keď som bola v tých táboroch, utečenských táboroch, tak som stretla aj saudských utečencov, ktorí utekali z tej východnej provincie, pretože tam naozaj, naozaj dochádzalo k e, diskriminácii proti šítom, proti náboženskej menšine. Stretla som ženy, ktoré utekali nielen preto, že boli aktivistkami, ale proste utekali aj pred e, domácim násilím samozrejme nemohli ísť do iných krajín v zálive, pretože tam tieto krajiny majú dohodu so Sádskou Arábiou, že akéhokoľvek sádskeho občana im odovzdajú. Čiže to sú ľudia, ženy, ktoré utekajú pred domácim násilím, či do Švedska, do Norska, do Austrálie, tam e, sú utečencami, utečenkyňami. A e, táto utečenská kríza samozrejme ťažko je k nej dať konkrétne čísla. Títo ľudia častokrát sa snažia držať skôr taký, alebo mať skôr taký nižší, alebo nízky profil, ale z mojej skúsenosti je to tak, že v posledných rokoch sa tento proces zintenzívňuje, tie čísla sa zväčšujú a dúfam, pretože samozrejme je to vec, ktorá nevplyvňuje iba domácu situáciu v Sádskej Arábii, kde veľa Saudov je nutených odísť z krajiny, pretože už sa doma necítia bezpečný. ale ovplyvňuje to aj e, Európu tým, že toľko utečencov e, sem e, prichádza kvôli častokrát malým problémom, ktoré by mohli byť vyriešené, keby sa im ľudia venovali nie pasívnym, ale aktívnym spôsobom. Čiže nedodržiavanie ľudských práv Sádskej Aráby, to je príklad. Keby nejaké pravidlá tam fungovali, aby Napríklad e, Sádzka Arábia e, implementovala dohody v oblasti ľudských práv, ktoré aj ratifikovala alebo podpísala, ale reálne ich neimplementuje. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Teraz by som dal slovo a zároveň zdravím pani Encaf Hajdar, ktorý, ktorá, ako viete, je manželkou laureáta e, Sakarovovej ceny Rajfa Badáviho Mali by sme aj možnosť stretnúť ho v Otave pred niekoľkými týždňami počas e, našej misie. Ako viete, Raif Badavi bol e, zatknutý v roku 2012 pre aktivizmus na sociálnych médiách a potom bol odsúdený na 10 e, rokov väzenia a tisíc ran bičom. V januári 2015 mu boli dané, bolo, bolo daných 50 rán bičom eh, na verejnom bičovaní a on a jeho traja synovia dostali politický azyl zo strany kanadskej vlády v roku 2013 eh, a dostal aj kanadské občianstvo v roku 2018, čo je nesmierne dôležité. Takže vypočujeme si veľmi radi eh, vaše slova. Nech sa páči, máte slovo. Bonjour à tout le monde. Dobrý deň, kolegovia. Eh, ja eh, budem eh, vystupovať v čase, kedy môj manžel Rajf Badavi je vo vezení už viac ako 2000 rokov a mám iba jednu túžbu a to síce, aby sa tento človek opäť dostal na slobodu. Moje, moje jedine spojenie s Sádskou Arabiou, to je Raif Badavi a v jednom článku napísal, že sloboda prejavu to je vzduch, ktorý, e, ktorým, ktorý dýcha každý človek, ktorý má slobodné myslenie. A v minulých storočiach e, štáty a národy sa rozvíjali, dosahovali pokrok aj vďaka slobodám, slobodám myslenia, kultúrnej slobode, slobode filozofie a tak ďalej. Tak, aby ľudia si mohli vybrať takú ideológiu, ktorá im je blízka, takú filozofiu, ktorá im je blízka, aby sa mohli rozvíjať aj vedomostne. A je dnes situácia, kde e, saudská žena vám môže hovoriť o slobode e, E, zmyšľania, slobode myslenia a určite aj vy s tým e, e, môžete súhlasiť. My sme už veľa trpeli, trpíme aj naďalej ako krajina, ako národ. Máme tu dohľad, monitoring zo strany štátnych orgánov, sloboda myslenia v skutočnosti neexistuje a tá sloboda pre nášho manžela, aj, teda pre môjho manžela aj pre naše deti reálne um, neexistuje už e, polovicu svojho života. Tento človek e, vlastne e, žije spôsobe, alebo spôsobom, kedy, kedy nemôže slobodne vystupovať. Je to pacifista, on verí v slobodu ľudskej mysle, slobodu človeka, chce vystupovať bez obmedzení, či štátnych alebo akýkoľvek iných. Je to človek, ktorý je ehm, vzorom pre celý Blízky východ, pre Severnú Afriku a je to pre ňoho eh, je, je, to, je to istý, istý taký vzor pre ľudí, ktorí o týchto témach hovoria, či to je sloboda prejavu a tak ďalej. A to, čo Rajf požadoval, to nebola revolúcia, iba chcel vyjadriť istú istotu a to síce, že zmena je možná a je potrebná v našej krajine. Táto zmena má byť pacifická, má byť mierumilovná a má byť v súlade s ľudskými právami. Sú e, istí ľudia, ktorí si myslia, že Raif Badavi je zradca, že zradil svoju krajinu, ale kto skutočne tú krajinu zradil? Ten, kto ľuďom hovorí, aby vnímali e, to, čo robia napríklad extrémisti, ktorí, ktorí ich varuje e, pred extrémistami, nie skôr E, zradcom ten, ktorý sa snaží e, zničiť všetky hlasy, ktoré sú iného charakteru, e, ktoré nesúhlasia s oficiálnou líniou. Ľudia ako Raif alebo iní obcho- bojovníci za ľudské práva, to nie sú žiadni zradci, sú to práve naopak, alebo zradcovia sú to práve naopak patrioti, ktorí milujú svoju krajinu a chcú, aby sa rozvíjala. V súčasnosti máme dve možnosti E, ani nie tri, naozaj iba dve. Sme pripravení byť na správnej strane histórie, alebo e, necháme našim deťom po nás zle zlý, povedzme, zlý odkaz. A to síce, že mohli sme si vybrať istou e, správnou cestou, ale nespravili sme. To ja som osobne presvedčená, že môžeme zmeniť svet k lepšiemu. Je to sen, ktorý všetci mladí ľudia všade na svete nakoniec zdieľajú. Tento náš svet pozná eh, veľa eh, vojen, eh, nedodržiavanie ľudských práv a tak ďalej. A toto by mala byť pre nás povinnosť, naša morálna povinnosť, naša ľudská povinnosť posilniť a podporiť obhajcov ľudských práv a slobody myslenia. To je presne to, čo som si ja od e, zo skúsenosti môjho manžela. Ja ho dnes e, obhajujem, samozrejme to je jednak otec mojich detí, to v prvom rade, ale okrem toho som presvedčená viac ako kedykoľvek predtým, že slobodu prejavu, slobodu myslenia treba chrániť. A som e, odhodlaná chrániť e, tieto práva aj e, keď budeme svedčili ľuďom, ktorí nesúhlasia so mnou. To je možno e, jediná možná revolúcia a e, to je to jediné, to jediné božstvo, ktoré moje deti od e, svojho otca e, dostanú. To je tá jediná skutočná hodnota, ktorú si nemôžno kúpiť a ani predať. Musíme sa naučiť hovoriť nie tým, ktorí chcú útočiť na ľudskú bytosť, na jej dôstojnosť, na jej e, práva. Zmeny nebudú možné, kým nebudeme e, zbavení tej, e, toho strachu, ktorý nás ovláda, kým budeme ticho. Jedného dňa Saudská Arábia bude musieť rešpektovať medzinárodné práva, medzinárodné dohovory v oblasti ľudských práv jedného dňa sa to stane. Som o tom presvedčená. A takisto som presvedčená, že Raif eh, jedného dňa eh, príde sem medzi nás a bude tu prítomný s nami a potom budem konečne aj ja šťastná, pretože bude konečne eh, slobodný a deň, keď sa dostane na slobodu, bude dôležitým dňom. Bude to deň slobody a bude to pozitívny signál pre všetkých obhajcov slobody na celom svete. Ďakujem. Grazie, grazie davvero. Ďakujem, naozaj Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som pripomenúť, že keď sme stretli Ensafa a vašich troch synov v Ottave, odovzdal mi list napísaný tromi deťmi, e, ktorú, ktorý sme nezverejnili. E, ten by sme však chceli zverejniť e, dnes a zašleme samozrejme aj tento list ostatným saudským partnerom, aby o tom mali povedomie. Teraz dáme slovo pani Hane al ktorá je novinárkou a pracovala 5 e, rokov pre miestne noviny e, v Džede. Dnes žije vo Švédsku a zaoberá sa právami žien a politikov v Jemene a Saudskej Arábii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, teším ma, že tu môžem byť a že spoločne s kolegyňami môžeme hovoriť o týchto témach. Život e, žien, život e, dievčat v Saudskej Arábii to je v prvom rade segregácia a denná diskriminácia na základe ich pohľavia. Aj ten e, základný predpis, základná legislatíva, ktorá v Sádskej Arábii platí, nezakazuje diskrimináciu. Verejné školy Sádskej Arábii učia eh, dievčatá, že väčšina eh, eh, ľudí v pekle sú ženy, pretože ženy vždy robia nejaké problémy a verejné školy pre dievčatá, tie majú názvy ako čísla, čiže stredná škola 10, základná škola 5 a tak ďalej. Ale tie hlavné školy, tie sú Eh, pomenované podľa nejakých eh, eh, hrdinov a častokrát teda vidíme túto diskrimináciu, túto misogíniu. V roku 1990 približne 47 sádských žien si sadlo za volant, aby takto požadovalo koniec zákazu šoferovania pre ženy. Tieto ženy boli zatknuté, pasy im zhabali, boli ohovárané a princ, ktorý toto to trestanie týchto žien e, mal na starosti Salman bin Abdulaziz, bývalý guvernér Riadu, e, to je dnes saudsko-arabský král. A 20 rokov dnes skôr tento istý král, ktorý trestal tieto ženy, dovolil že nám aby mohli nakoniec šoferovať. Takže pýtam sa, e, Salman bin Abdulaziz e, zrazu sa z neho stal feminista, zrazu bojuje za rovnoprávnosť pohlavy. Ľudia fungujú v rámci režimu, ktorý kontroluje každý aspekt verejného aj súkromného života v Sádskej Arabii. Je tam kompletná kontrola e, ľudí žijúcich v tejto krajine. E, reálne to máme rodový apartheid, kde na, e, ktorému vládne patriarchálna politická inštitúcia. Čiže pokiaľ nejaké obmedzené práva tento patriarcha dovolí, ľuďom to nie je preto, že by veril v rovnoprávnosť pohľavy, je to preto, že títo, e, tieto kroky umožnia prežitie tohto režimu. Tak. A videli sme to takto e, aj v histórii Saudskej Arábie e, sa opakovať. Po útokoch na dvojičky dostali ženy právo na občianský preukaz poprvýkrát. Nie preto, aby boli chránené pred zneužívaním, pred násilím, násilím ale práve kvôli terorizmu. V roku 2011 ženy dostali povolenie poprvýkrát voliť v komunálnych voľbách a stali sa aj členkami tých rád šura, tej rady Šura, čo je tzv. alebo taký pseudoparlament v Sádskej Arabii. Čiže bol to istý spôsob, ako ventilovať ten hnev a zabraniť e, arabskej jary aj v Sádskej Arabii. Čo je teda motivácia týchto malých zmien, ktoré prebiehajú v Sádskej Arabii, pokiaľ ide o ženy? Poprvé, e, spôsobuje to zníženie cien ropy na svetových trhoch. Toto má priamy dopad na dôležitý zdroj legitimnosti v krajine. Kráľovstvo, respektíve režim celé roky, celé desaťročia e, svojim obyvateľom dáva služby bez e, daní a za to dostáva i e, istú lojálnosť. Čiže keď sa ceny ropy znížia, ovplyvňuje túto skutočnosť a pokiaľ nemá byť režim, pokiaľ nemá mať krízu legitimity, tak E, ženy by mal tiež dotlačiť do práce. Ako to spraviť? E, strane prekažku oblasti dopravy. V Sádskej Arabii nemáme vlastne ani dostupnú verejnú dopravu. Keď hovoríme o téme šoferok e, alebo vodičiek, vodičiek v Sádskej Arabii, tak je to aj sociálno-ekonomický aspekt. Nie každý si môže dovoliť kúpiť auto, nie každá žena v každom prípade. Sádzka Arábia je bohatá na ropu, ale napriek tomu v Sádzka Arábia žije veľa chudobných ľudí. Približne 4 až 5 miliónov Sádzkej Arábii je chudobných podľa neoficiálnych štatistík, čo samozrejme oficiálny režim nemôže akceptovať, pretože pokiaľ mm, akceptujete, že v takéto na ropu v bohatej krajine existujú, existujú toľko chudobných ľudí, tak to znamená, že dochádza ku korupcii alebo priznávate, že e, rozdelenie bohatstva je neférové. Ďalší aspekt. E, mocenské konflikty v kráľovskej rodine a boli tam e, rôzne obvinenia z korupcie, ktoré sme videli minulý rok a to je súčasť práve tých konfliktov. Vlastne tento mladý princ preskakuje tú, ehm, to reťazenie, tú následnosť ehm, na trón, ktorá by za normálne okolnosti platila ale on proste musí ehm, generovať e, imič populárneho charizmatického lídra a nejaký hnev ventilovať rôznymi spôsobmi, napríklad požívať e, tú cynickú e, politiku typu chlieba hry. A treba spomenúť aj vojnu v Jemene. To je tiež veľmi dôležitý moment sádskej zahraničnej politiky. Jemen je susedná krajina a teraz vidíme, ako najbohatšia krajina v regióne bombarduje najchudobnejšiu krajinu v, regio- eh, v regióne. Pred kráľom e, Salmanom bol istý konsenzus v rámci kráľovskej rodiny, že sú tam isté brzdy, isté protiváhy, tak aby Eh, rôzni členovia tej rodiny sa venovali rôznym portfóliom, ale ten systém dnes je centralizovaný, je to jedna osoba. A tento interný konsenzus bol zničený a práve tá vojna v Jemene je príkladom tejto skutočnosti. Tri mesiace potom, ako sa král Salman dostal eh, na trón, hneď prvé veľké rozhodnutie bolo, že sa spraví vojenská intervencia do susednej krajiny, do Jemenu. A táto vojna sa eh, využíva na podporu národnej šovinistickej identity, a takisto to vytvára aj isté e, sektárske sentimenty alebo podporuje sektárske sentimenty v rámci krajiny. Budúci rok už to bude 4 roky, čo táto vojna prebieha a je to momentálne jedna z najväčších humanitárnych e, kríz vôbec na svete, kde, sa, e, kde dochádza k veľa vojnovým zločinom. A ženy sú teda takýmto spôsobom aj využívané, aby poskytovali podporu tomuto režimu. Sú isté, sádzke, isté sádske ženy, ktoré sú volené v tých eh, komunálnych eh, radách, v tých šurách, ale v skutočnosti nemajú vplyv ani možnosť ovplyvniť situáciu iných žien. Je to iba také symbolické. A preto máte naďalej e, ženy v takýchto politických inštitú- inštitúciách, ako napríklad je Rada Šúra, ale tá e, žena naďalej e, v rámci toho systému guardianshipu nie je právoplatná alebo plno, plnoprávna, tak um, naďalej musí mať povolenie zo strany napríklad otca alebo brata, aby mohla vycestovať mimo uh, krajiny. Čiže cieľom uh, uh, tohto režimu je posilniť svoj fašistický uh, charakter alebo teda kontrolu zo strany tohto režimu a, bez, a to bez akékoľvek integrity. A práve preto vidíme, že akýkoľvek disidenti sú e, v rámci režimu považovaní za zlých ľudí. Na rozdiel e, od toho vyhlásenia z roku 2013, kedy bolo povedané, že e, všetky názory občanov budú vnímané zo strany režimu, realita je taká, že že režim vlastne vôbec nekonzultuje svoje politiky s Eh, so svojimi občanmi alebo zastupcami eh, postupuje, dá sa povedať, fašisticky a eh, berie to tak, že oni sú jediní, ktorí môžu interpretovať potreby spoločnosti. Treba teda pamätať aj na potreby žien, pokiaľ ide o diskrimináciu, ale tých faktorov je tam viacej. Tribálna identita, trieda, farba pleti, to všetko sú faktory, ktoré môžu zintenzívniť tú diskrimináciu, ktorej e, ženy, alebo konkrétne ženy, e, čelia. Čiže áno, je pravda, že dnes ženy môžu e, šoferovať auta v Sádskej a to je fajn, ale hlavným cieľom tohto kroku bolo, aby tieto obmedzené právomoci slú, slúžili na prospech režimu. V krajine nemáme žiadnu demokraciu, nie je tam žiadny mechanizmus, aby tieto práva boli k dispozícii e, každému. A otázka je, kto môže e, garantovať e, e, tieto reformy, keď, e, keď e, ten režim je vlastne totalitný. Bin Salman bude monitorovať sám seba samého? Alebo ten režim to dokáže, nedokáže? Čiže máme tu na jednej strane zatýkanie ľudí, ktorí chcú šoferovať a zároveň umožňujeme tieto práva. A e, monarchisti sa snažia dosiahnuť to, aby ženy nadalej zostali pod kontrolou patriarchálneho systému. Práva sú dávané patriarchálnym kráľom vtedy, keď on to chce, nie vtedy, keď to aktivisti požadujú. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som pripomenúť, že stojíme pred ďalšou fázou vojny za ženské práva v Saudskej Arábii. Je to tzv. boj čierneho rúcha, e, pretože aj v rámci tohto profilu chcú byť ženy slobodnejšie. Teraz by sme mali mať vo videokonferencii z Beirutu pani Danu Ahmed, ktorá je výskumníčka Amnesty International pre Saudskú Arábiu. V roku 2015 ukončila magisterské štúdium eh, na škole orientálnych štúdií a afrických štúdií Londýnskej univerzity. Thank you. Thank you and thank you for the panel. This past year has seen an unabated crackdown on human rights in Saudi Arabia. The extrajudicial execution of Jamal Khashoggi výzva na popravu eh, aktivistov a porušovanie práv žien, odsudenie a uväznenie obhajcov ľudských práv na dlhodobé väzenie a rôzne ohovaracké e, kampanie, ktorým čelia ženy, aktivistky. A taktiež použitie trestu smrti. E, každý mesiac za uplynulý rok došlo k eskalácii v každej oblasti, porušovanie ľudských práv v Saudskej Arábii Vrazda Hamala Khashoggiho v októbri poukázalo na to, ako ďaleko sú schopné sádske orgány zájsť, aby umlčali kritikov či už v krajine alebo mimo územia Sádskej Arábie. Vyvolalo to šok vo všeobecnej ve- ve- verejnosti, ale najmä v Sádskej Arábii medzi žurnalistami a aktivistami. Vyvoláva to pocit, že Sádzka Arábia môže e, konať beztrestne kdekoľvek na svete. Donedávna boli potlačené ľudské práva a naraž, toto potlačenie práv naražalo na ticho verejnosti. Došlo k eskalácii, k slobode e, vyjadrovania sa, slobode slova a násilie odhalilo zlyhanie tichej diplomacie v oblasti ľudských práv od septembra 2017 orgány e, začali zatýkať e, e, náboženských aktivistov, novinárov, spoluzakladateľov organizácie AKPRA ktorá boli za ľudská práva. Mnohí boli zatknutí v septembri, boli postavení pred súd, pred e, špeciálnym tribunálom a čelia trestu smrti e, že, a sú obvinení za aktivizmu, za slobodu slova. Minulý september európsky vodcovia opäť sa rozhodli mlčať, namiesto toho, aby posudzovali reformy, ktoré slúbil korunný princ a orgány v krajine. E, ide aj o oznámenie kráľa, že ženy môžu e, šoferovať. Od októbra 2017, mesiac neskôr, e, prešiel nový zákon, ktorý upravuje trest smrti ako najvyšší trest. Európsky vodcovia opäť mlčali a v januári a februári tohto roku štyria obhajcovia ľudských práv boli odsúdení na väzenie od 4 až na 14 rokov výlučne za to, že teda boli aktivistami v oblasti ľudských práv. Hamad Lojteb, jedným z aktivistov, bol obhajca ľudských práv, bol súdený za vytvorenie organizácie boja za ľudské práva a jeho spoluzakladateľ boli teda súdení za túto mimovládnu organizáciu, tak ako to už bolo uvedené. Snažili sa uniknúť z tejto krajiny do Norska, získali humanitárne víza, ale predtým, ako boli schopní nasadnúť na lietadlo, boli deportovaní späť z Kataru do Saudskej Arábie. V tom čase opäť európsky vodcovia mlčali aj v tomto prípade a aj potom, ako bola táto osoba deportovaná, a uväznená v Sajdskej Arabii. Ortegi bol odvez, odsúdený na 14 rokov, ktorý, tento trest si odpikáva, až potom sa začali ozývať hlasy z EÚ. Vzhľadom na túto situáciu a zásah proti aktivistom, bolo znepokojúce vidieť, že európsky e, predstavitelia sa uchýlili k tichej diplomácii v tejto súvislosti. Ide o všetkých týchto aktivistov. E, v roku 2018 ide o ženy, e, sú to odvážne aktivistky zo Sádskej Arábie, viedli kampaň za právo žien šoférovať a taktiež bojovali proti existujúcemu systému poručníctva, ktorý nadalej platí v Sádskej Arabii. Po zatknutí týchto troch žien dve ďalšie aktivistky boli zatknuté Samar Badawi a Sima, ktoré sú zadržiavané, ešte neboli obžalované. Opäť európsky predstavitelia mlčali. Tieto ženy, aktivistky a obhajkyne ľudských práv a všetky ostatné, ktoré boli zadržané spolu s nimi v máji 2018, chceli chrániť práva žien chceli bojovať za slobodu slova, chrániť práva menšín, šítov v krajine a práve preto sa ocitli za mrežami ženské aktivistky zatiaľ neboli obžalované. Najznepokojúcejšie v ich prípade je, že čelia uh, mučeniu. Um, ženy stavia a riskujú veľa, ak e, sa stávajú aktivistami, rovnako ako náboženskí, duchovní. Oni a všetci ostatní, ktorí sú vo vezení, tak ako aj tí členovia AKPRA, organizácie AKPRA, si zaslúžia našu podporu. Toto je to najmenej, čo verejnosť môže urobiť, aby sme zaručili, že budú ochránení pred mučením. EÚ e, sa vyjadrilo rozhodne v prípade Jamala Khashoggiho, ale mala by vyzvať aj orgány Sádskej Arábie, aby ukončili zásahy voči týmto aktivistom a obhajcom ľudských práv, ktorí sú naďalej zatknutí bez toho, aby boli obžalovaní mlčanie medzinárodného spoločenstva v týchto otázkach bude predlžovať e, tento model beztrestnosti. Ako som povedala, za uplynulé roky sa toto viackrát opakovalo, tieto zásahy proti ľuďom, ktorí obhajú ľudské práva a sú aktivistami. Takže nie je ešte stále neskoro, aby európsky predstavitelia sa vyjadrili v tejto veci. Európsky parlament musí vyzvať ESVČ e, e a jednotlivé vlády členských štátov, aby sa postavili rozhodne proti týmto tendenciám, aby uviedli jasne, že medzinárodné spoločenstvo nebude tolerovať tento model ignorácie medzinárodných noriem niektoré odporúčania, ktoré boli predložité a ktoré chcem zdôrazniť aj ja, obsahujú odporúčanie v súvislosti s prípadom Jamala Kašudžio, Európsky parlament by mal podporiť EÚ a členské štáty, aby podporili nezávislé vyšetrovanie vraždy Jamla Kašudžiho. Vzhľadom na nedostatočnú transparentnosť súdnice Sádskej Arábie a vzhľadom aj na to, že jediný spôsob, ako dosiahnuť pravdu, je vďaka takémuto mechanizmu. Mechanizmus by teda mal byť podporený verejnosťou a medzinárodnou spoločnosť, spoločenstvom Ostatné odporúčania na podporu obhajcov ľudských práv sa týkajú e, naďalej príjimať e, uznesenia a uplatňovať uznesenia, spoločné listy, parlamentné otázky a vyzývať k odsúdeniu zásahu voči slobode slova, združovania sa a taktiež voči zásahu obhajcov ľudských práv. Tieto vyhlásenia musia predísť uväzneniu, len vtedy môžu mať dopad. Ďalšie odporúčanie sa týka pokračovať, systematicky monitorovať súdne procesy e, týchto aktivistov a upozorňovať na ne príslušné orgány. Členské štáty EÚ by e, mali poskytovať víza občanom, ktorí sú ohrození. Tak, ako sme si vypočuli od ostatných členov panelu, žiadatelia o azyl, e, e, ich počet sa zvyšuje práve kvôli obmedzenému právu slobody slova všetci nezávislí myslitelia, obhajcovia ľudských práv, akademici, e, novinári utiekli z krajiny, ale, z krajiny alebo sú zatknutí a ak nie, sú vystavení riziku, že sa tam dostanú. Posledné odporúčanie sa týka toho, aby Európska únia vytvorila alebo zaviedla dialog v oblasti ľudských práv so Sádskou Arábiou. Jasným cieľom, musia byť jasn- stanovené jasné ciele v takomto dialogu. To je všetko, ďakujem. Thank you, grazie. Grazie per... Ďakujeme veľmi pekne za váš príspevok. Teraz by som dal slovo eh, Barbare, Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, ďakujeme všetkým eh, za eh, prejavy pomôžu nám v našej práci za ľudské práva, presadzovanie ľudských eh, práv Sádskej Arábie. Ja mám niekoľko vyhlásení. Pani Madavi al-Rashid, požadovali ste kolektívnu reakciu zo strany EÚ. Ja Predpokladám, že poznáte naše uznesenie, ktorý schválil Európsky parlament a k tomuto chcem povedať, že musíme voliť veľmi mierne slova, pretože v parlamente nemáme výraznú väčšinu za presadzovanie výrazných eh, uznesení. Pokiaľ ide o pani Omajma al najar hovorili ste o šítskej menšine. Niektorí sme sa snažili k tomu e, vyjadrovať, ale nepodarilo sa nám to presadiť do uznesenia, pretože tlak na politikov a, a na krajiny je veľmi silný mm, pani Madavi al-Rashid povedala, ak som to dobre pochopila, že nikdy nemôže očakávať od Nemecka, Španielska a ostatných krajín, aby sa silne postavila proti Saudskej Arabii a kritizovala Saudskú Arabiu. Pokiaľ viem, v mojej krajine, v Nemecku, žiadna zmluva nebola zrušená. U nás sa to nestalo. Neviem, či tak sa stalo v inej krajine. Nemám o tom vedomosť. V tomto výbore budeme hovoriť neskôr o ľudských, správach, e, ľudských právach v súvislosti so športom. E, katarská vláda e, presadila zákony o právach migrantov a ich pracovnom zaradení kvôli tlaku, ktorý bol na nich vyvinutý pred niekoľkými rokmi. Možno by sme by sme mohli hovoriť aj o tejto oblasti, o migrantoch i zamestnaní, o zamestnávaní žien v Saudskej Arabii, e, kedy e, nemali žiadne práva. V októbri sme hovorili o uznesení o Sádskej Arabii a taktiež sme povedali 5. novembra, Sádska Arábia musí predložiť Eh, UPR v Ženeve. Neviem, či k tomu došlo. Ak áno, prosím, dajte informáciu, či došlo k niečomu eh, výraznému, povšimnutia hodnému, k čomu sme sa mali vyjadriť ďalej. Vypočujeme si aj z ESVČ ešte ich názory, ešte k tomu, čo povedala pani Hanna Al-Kamri. Hovorili ste, že 4 až 5 miliónov občanov Sádskej Arábie e, možno zaradiť do tejto vrstvy chudobného obyvateľstva. Tento údaj je pre mňa nový. Tiež by som poprosila, aby ESVČ potvrdilo, že má takúto vedomosť a vyplýva to z ich analýzy e, situácie na mieste. Mm. Dnes zasadala Rada e, pre e, zahraničné veci. Na programe majú tému týkajúcu sa Jemenu, takže uvidíme, ako výrazne sa členské štáty postavia za odsudzovanie, porušovanie ľudských práv e, v Saudskej Arábii. Ďalej, ešte ťažšia otázka ktoré sme sa domáhali v uznesení parlamentu. Opäť toto nasmerujem ako otázku na ESVČ. Mysleli sme, že by bolo dobré, aby sme e, zaviedli špecifické sankcie e, voči e, vojenským a politickým hodnostárom, ktorí sa dopustili nejakým zločinom. Máme tu zoznam Magnicky, napríklad v Spojené štáty napríklad dali 17 Saudov na takúto čiernu listinu. Neviem, že či e, Európska únia vytvorí takýto zoznam podobný a možno na záver by ste nám ešte mohli povedať, čo ste zistili v prípade Rafa Badaviho. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, Kristi, pre nech sa páči. Oui, euh, Barbara a déjà euh, dit beaucoup de choses et posé un euh, certain... Ďakujem, povedané už to bolo uh, povedané. Toho bolo povedané dosť veľa a ja vám chcem na úvod poďakovať všetkým, ako ste vystúpili. Myslím, že môžeme pokračovať e, a teda najďalej sledovať tú situáciu v Sádskej Arabii. To je veľmi dôležitá vec. A myslím, že je takisto dôležité že po druhýkrát tento rok Európsky parlament hlasuje alebo odhlasoval už aj uznesenie k tejto krajine. Vždy je to náročné, samozrejme ten obsah nikdy nie je úplne uspokojivý, ale už vôbec to uznesenie máme, už sa samo o sebe je príležitosť vyjadriť sa. Vieme, že tam sú isté tlaky, v prípade niektorých krajín je to e, ľahšie, v tomto prípade je to určite ťažšie a naozaj tie tlaky nám neumožňujú veľa vecí zmeniť. Tie analýzy, ktoré ste nám poskytli, sú zaujímavé, najmä pokiaľ ide o to využívanie alebo zneužívanie témy práv žien, pretože áno, keď človek e, sleduje tú situáciu, samozrejme nie je naivný, Vieme, že tam bola tá vlna zatýkaní a tá išla potom, ako ženy dostali práva e, e, právo šoferovať a častokrát to boli práve tí aktivisti za právo šoferovať, e, ktorí boli zatýkaní, zatýkané, zatýkaní takýmto spôsobom. Takže chcem sa ešte spýtať, ako to momentálne vyzerá v prípade súdneho procesu s týmito ženami, aj mužmi, ktorí boli zatnutí v máji. Viem, že bolo tam možno za dokonca 400 smrti pre niektorých z nich, takže ako to vyzerá, keby ste vás mohli informovať. A myslím, že to súvisí aj s tým, že niektorí z nich e, sú zo šítskej menšiny a myslím, že to je práve prípad aj tých, ktorí sú ohrození tým trestom smrti a potom e, bolo tam to číslo chudobných ľudí, počet chudobných ľudí v tejto krajine. Naozaj človek e, si to tak predstavuje väčšinou, že e, sú tam Saudí a potom sú tam migranti v Saudskej Arábii z iných krajín a že tí chudobní ľudí, ľudia v tejto krajine to sú skôr tí z tých iných krajín, tí migranti, čiže k tomu sme sa ešte mo možno mohli vrátiť a potom otázka práva alebo práv migrantov ktorí žijú na území Sádskej Arábie. My dobre vieme, že sú tam, alebo boli tam viaceré, alebo sú tam viaceré kategórie týchto e, migrantov. A teda dobre by bolo hovoriť aj o tom, o, o tých ľuďoch, ktorí sú v tej naozaj náročnej situácii, alebo najviac náročnej. A teší ma, že Minulý týždeň sme teda hlasovali a podporili zákaz e, vývozu zbraní do Sádskej Arábie. Bola by som rada, keby to tiež bolo jednohlasné hlasovanie, pretože to by nám umožnilo rešpektovať podpis tých krajín, ktoré podpísali dohodu o medzinárodnom obchodovaní so zbraniami a povolení na vývoz a potom je tu spoločná pozícia e, v rámci EÚ a je tam e, napríklad ministerka financí e, z Francúzska, ktorá povedala, že je presvedčená, že tie zbranie, ktoré Sádzka Arábia kupuje z Francúzska, sa nepoužívajú. V Jemene to normálne oficiálne povedala a osobne o tom veľmi pochybujem, ťažko vôbec chápem, že k tomu nie sú nejaké ďalšie reakcie zo strany prípadne Európskej únie alebo iných aktérov. A myslím, že mali by sme vystúpiť z toho prostredia tichej diplomácie, čo samozrejme nie je ľahké, pretože potom aj Turecko túto tému využíva zase vo svojom konflikte, e, pokiaľ ide o E, ten regionálny konflikt, tam sa to samozrejme netýka, už iba e, práv e, sádských občanov, ale aj iných tém, ale bolo, by som rada, keby sme dosiahli nejaký pokrok v tejto oblasti a rada si vypočujem vaše názory k týmto témam. Ďakujem. Grazie. Adesso... Ďakujem veľmi pekne a teraz by som dal slovo Markovi Moretínimu, ktorý je zodpovedný za práve za Saudskú Arábiu a regionálnu politiku vrátane Iraku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem za pozvanie zúčastniť sa na tejto veľmi zaujímavej diskusii. A teraz prejdem do angličtiny, aby som doručil svoj prejav vo vzťahu eh, k väčšine záležitostí, ktoré tu odzneli rozličnými rečníkmi toto po obede a počas tejto diskusie. I think the most important thing I have to say uh, today is that during the weekend, uh, as has been ako už bolo povedané a zdôraznené niektorými z rečníkov v predchádzajúcej diskusii, my na európskej úrovni sme pripravili deklaráciu v mene Európskej únie v podaní vysokých predstaviteľov a budem teraz hovoriť v mene Európskej únie, pretože to je významný signál kohézie a jednoty v prípade novinára Khashoggiho. E, nadvezuje to na e, prvotné vyhlásenia v tomto prípade a samozrejme aj na zásah e, a príspevok a prejav vysokej predstaviteľky Mogherini 23. oktobra na pôde Európskeho parlamentu. Chcel by som zdôrazniť v tomto vyhlásení jednu vetu, ktorá sa objavuje aj v deklarácii a ktorá zodpovedá aj predchádzajúcim e, predrečníkom. Posledná veta, a to citujem, nové smerovanie Európy a členských štátov e, E, bude brať do úvahy, akým spôsobom zasiahnuť voči tým, ktorí porušujú medzinárodný systém. To je koniec citátu. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby sme zobrali do úvahy, že Európska únia bude aj naďalej monitorovať vývoj v tejto záležitosti a jednať konzistentným spôsobom vo vzťahu k zisteniam. Toto je veľmi silné posolstvo, ktoré bolo počiarknuté aj mnohými predrečníkmi. A je to niečo, na čom budeme nastojiť. Ako som povedal už predtým, eh, zazneli aj veľmi silné slova zo strany vysokej predstaviteľky eh, v Európskom parlamente eh, v Štrasburgu, ktorá zdôrazňuje závažnosť týchto činov voči zločinom proti novinárom, ktoré priamo e, zasahujú voči ich právam, ale sú predovšetkým zločinom na samotnej spoločnosti. Myslím si, že to vystihuje podstatu európskeho prístupu a smerovania, ktoré zaujímame v tomto prípade. Chcel by som teraz prejsť na ďalší veľmi dôležitý aspekt a myslím si, že toto je takisto niečo, čo, o čom hovorila aj pani Loch Bieler. Je to odkaz na e, dôležité verejné vyhlásenia, ktoré odzneli na európskej úrovni vo vzťahu k práci, ktorá bola vykonaná v Ženeve na úrovni e, Rady pre ľudské práva, konkrétne počas periodickej revízie správy o Saudskej Arábii. Myslím si, že to bol veľmi dôležitý moment a prebehla veľmi e, bohatá diskusia. E, samozrejme, to signalizuje aj dôležitosť tejto diskusii a e, debaty, ktoré sa týkajú ľudských práv. Čo sa týka Európy, chcel by som zdôrazniť, že viac ako 20 členských štátov si zobrali, eh, zobralo slovo 24 konkrétne, ktoré sa zúčastnili na revízii a ja by som zhrnul, čo eh, bolo zdôraznené ako hlavné výhrady z európskej strany. Eh, členské štáty vyjadrili výhrady voči slobode vyjadrovania trestu smrti, ktorý je veľmi dôležitý e, pre nás, e, takisto aj systém e, volenia práva žien, správanie sa k osobitným spravodajcom OSN a samozrejme ochrana novinárov, ako aj ochrana životov aktivistov v oblasti ľudských práv v samotnej Sávskej Arábii. Boli tu osobité odporúčania, ktoré vytvorili európske štáty, ktoré sa ujali slova. A týkali sa to veľmi špecifických tém. Je to rodová rovnosť, správa žien, práva prejavu, e, sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania, ochrana obrancov ľudských práv a samozrejme zákaz e, trestu smrti a e, telesných trestov a samozrejme zlepšenie legislatívy o kybernetickom zločine. Myslím si, že toto zachytáva podstatu mnohých príspevkov, ktoré odzneli práve aj od dnešných rečníkov. Záležitosti rodovej rovnosti a práve žien bolo ústrednou témou e, diskusie a väčšina členských štátov práve zdôrazňovali e, práve tento aspekt vo svojich odporúčaniach. Samozrejme, e, boli zobrané na úvah, do úvahy aj kroky, ktoré Saudská Arábia doteraz podnikla avšak e, poukázalo sa aj na pokračujúce diskrimináciu až násilie voči ženám. Samozrejme, boli tu zopakované aj tieto odporúčania a samozrejme aj zdôraznené opakované výhrady k porušovaniu verejného a medzinárodného poriadku. Chcel by som povedať, že zatiaľ, čo e, sme urobili tento príspevok ako Európska únia v Ženeve, e, podľa môjho vedomia, je tu samozrejme aj e, podrobné zaslanie e, do Saudskej Arábie, ktorá si momentálne pripravuje odpovede. A my sledujeme tam samozrejme túto prebiehajúcu prácu, pretože si myslíme, že toto je základ e, na neustály pokračujúci dialog s touto krajinou a myslím si, že práve tieto témy zdôrazňovali aj účastníci dnešného stretnutia a zdôraznili potrebu toho, že musíme pokračovať v dialogu v hodnotovom dialógu eh, s príslušnými orgánmi Saudskej Arábie. Chcel by som to uzavrieť tým, že spomeniem dva ostatné body. Eh, samozrejme z európskeho pohľadu eh, naša delegácia, a to je samozrejme aj naša zodpovednosť ako Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, že samozrejme Eh, tak členské štáty vo vzťahu k riadu eh, sa koordinujú. To je jedna z našich povinností aj, aj eh, našej povinnosti, aby sme takýto postup koordinovali a samozrejme monitorujeme podrobne vývoj. Takže všetky súdne procesy sú na našom radare. A samozrejme Chceme sa dopátrať aj podrobnejším e, vysvetleniam, e, ktoré sa týkali jednotlivých obvinení. E, samozrejme, pokračujeme teda v dialógu a zdôrazňujeme neustále, aké že je nezastupiteľná úloha obrancov ľudských práv v procese reforiem, predovšetkým svetle reforiem, ktoré sa snaží kráľovstvo presadzovať a samozrejme aký je aj vzťah e, ľudských práv voči tým, ktorí boli zatknutí. Mm, samozrejme, mnohí účastníci dnes poukázali na to, že aj v súčasnosti prebieha diskusia e, medzi e, Radou pre zahraničné záležitosti Európskej únie a samozrejme na programe dňa bol aj Jemen. Včera sme si prečítali s veľkým záujmom vyhlásenie hnutia a tak, takisto aj odsúdenie útokov eh, na Jemen a Spojené arabské emiráty. A samozrejme dúfame, že budeme pokračovať v ďalšej politickej diskusie zvlášť s pánom Griffithom, ktorý je špeciálnym vyslancom OSN pre Jemen a snažíme sa dospieť k politickému riešeniu konfliktu, pretože Európska únia zdôrazňuje už o viac ako jeden rok že jedinou, jediným riešením jemenskej krízy je politické riešenie a nie vojenské riešenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz by som vám dal a zdá dve minúty e, každej panelistke, aby ste mohli odpovedať na otázky, e, ktoré vám dali vaši kolegovia. Začnem s vami. Nech sa páči, pani Madavi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Bolo veľmi informatívne vypočuť si, čo všetko Európska únia robí. Aby som to objasnila, e, čo som myslela kolek aktívnou európskou solidaritou eh, medzi členskými štátmi. Napríklad, ak Nemecko kritizuje Európ- Saudskú Arábiu a, jeho zahraničné, a jej zahraničného ministra, ako spo- a, akým spôsobom sa snažia vysporiadať s prípadom Haririho v Libanone a e, tvrdia, že toto môže viesť, viesť k ďalšej destabilizácii ďalšej krajiny. Saudská Arábia odpovedala Avšak ak by bola nejaká solidarita s Nemeckom európskych krajín, ďalším príkladom je Kanada. Keď Kanada kritizuje saudskú vládu za zadržiavanie eh, aktivistiek, západný svet povedal, to nie je náš problém, je to problém Kanady. Takže pokiaľ nebude eh, kolektívna akcia v Európe, potom takéto prípady budú pokračovať a každá krajina bude vydieraná saudským režimom. A samozrejme, si povie, že jedných sme zastrašili a teraz môžeme zastrašovať e, všetkých ostatných jednotlivo. A takto nenastane žiadny pokrok v situácii e, v Saudskej Arábie. Aby som teda vyjasnila ďalší bod, čo sa týka zahraničnej politiky EÚ voči saudskému režimu. Samozrejme sú tu malé opatrenia, ktoré možno prijať, e, sú to uznesenia, ktoré môžete prijať, ale samozrejme pokiaľ, ak sme si vedomi histórie toho, akým spôsobom Európska únia, respektíve členské štáty e, sa vysporiadavali s arabskými diktátormi. Druhá polovica 20. storočia Európska únia e, predovšetkým podporovali týchto arabských diktátorov, pretože si mysleli, že sú zdrojom stability, e, až do roku 2011 napríklad eh, generála eh, Bin Aliho. Francúzsko tvrdilo, že mu môžu pomôcť eh, a odľahčiť ho od tlaku vlastných ľudí. hustný Mubarak. Je tu toľko príkladov a v zásade táto politika je kontraproduktívna, e, pretože utečenci, ktorí zaplavili Európy, sú výsledkom represie týchto krajín. E, takže namiesto toho, aby ste e, podporovali týchto, namiesto podporovania týchto diktátorov v zásade takýmto spôsobom nepomáhate týmto krajinám a ocitávate sa čoraz väč, väčším počtom ľudí pri vašich dverách ďalším argumentom je, že e, je to akýsi štít proti terorizmu. Avšak vieme, že saudský režim je práve sponzorom svetového terorizmu, ktorý sa rozšíril po celom e, svete. A v zásade od 11.9. E, Takže Takže áno, chápeme, e, sú tu realistické politiky, chápeme, že musíte predávať zbranie, avšak táto e, jednostranná podpora diktátorov im iba umožňuje zachádzať e, tak ďaleko, aby tlačili na vlastných ľudí, aby opustili vlastnú krajinu. Samozrejme budú končiť v Európe, v Severnej Amerike a ako sme aj nedávno videli, tak skončia jednoducho mŕtvi v Stredozemnom mori a samozrejme, táto, túto politiku treba revidovať. Zatiaľ, čo vydávame uznesenia, a opravné e, e, prostriedky a vstupujeme do dialogov s týmto diktátorom. Dialóg je želateľný pre ľudí, ktorí rešpektujú princípy dialogu, ale nie je pre ľudí, ktorí vraždia vlastných občanov e, na vlastných konzulátoch v iných krajinách. Ďakujem. E, nech sa páči. Lajla? Áno, ďakujem. Chcela by som odpovedať na jednu otázku, ktorá sa týka súčasných väzenkyň. Mala som telefonát e, s jedným z príbuzných e, ženy, ktorá je uväznená a požiadala som ich, aby svedčili pred Európskym parlamentom, avšak príliš sa báli vystúpiť avšak e, povedali mi, že tieto ženy sú vystavené e, mučeniu, bičovaniu, e, elektrošokom a boli uväznené v samoväzbe a prechádzajú si násilným vypočúvaním, falošným obvineniam a nutia ich tieto falošné priznania podpísať. To sa týka iba žien. Ďalšia otázka sa týkala súčasného stavu migrantov, ktorí pracujú v Saudskej Arábii. Jedna z najzraniteľnejších skupín, nielen v Saudskej Arábii, ale v celom e, regióne zálivu, Oho. sú obyvateľia Mianmaru a Filipín. Vyskytlo sa aj video, e, ktoré sa objavilo iba nedávno, kde jeden Jedna z migrantiek bola verejne popravená, verejne sťatá. Mnoho z nich čelia závažným obvineniam a nemáme žiadnu e, službu e, v Saudskej Arábii. Niekto, kto je obvinený v Saudskej Arábii, nemá právo na právne zastupovanie. A e, práva Indov alebo Filipínčanov, ktorí tam pracujú, ktorí častokrát musia čeliť extrémnym poveternostným podmienkam, minimálnym mzdám. Tam dokonca ani neexistuje niečo ako minimálna mzda. A samozrejme so zvýšenou mierou nezamestnanosti eh, v Saudskej Arábii sa vláda rozhodla poslať preč mnoho eh, pracovníkov e, nielen e, z Ázie, ale aj z Jemenu a boli vytlačení zo svojich domovov, ktoré museli opustiť e, a boli vytlačení jednoducho do vojnových zón v Jemene. Museli sa tam vrátiť. My samozrejme v médiách nevidíme túto veľmi pok- tému pokrytú, ale je to tak. Ďakujem. Nech sa páči, Andra. Iba v rýchlosti Musíme si pamätať na to, že keď hovoríme o migrantských skupinách v Saudskej Arábii, hovoríme o 5-6 miliónov ľudí a oni žijú fakticky v podmienkach moderného otroctva. Eh, ich majetok je eh, skonfiškovaný, eh, musia mať zvláštne povolenie, aby sa zdržiavali v krajine, sú zneužívaní a samozrejme neexistuje žiadny mechanizmus, ktorá by ich chránila, neexistuje žiadna občianská spoločnosť. Ďalšia skupina, ktorá je zraniteľná, sú nelegálni migranti ktorí sú predmetom obchodovania s ľuďmi a ktorí sú e, vystavovaní strašnému zneužívaniu. E, keď hovoríme o chudobe, tieto čísla sú neoficiálne, e, pretože režim jednoducho nechce pripustiť existenciu chudobu alebo vysokú mieru nezamestnanosti, pretože explicitne hovoria, by hovorili tieto čísla, že e, existuje neférová distribúcia bohatstva v kráľovstvu. A toto sa deje celé 10 ročí. Napríklad ženy e, na vidieku a e, v dedinách ženy šoferujú nelegálne vozidlá. A saudský režim to toleroval pretože jednoducho sa snažili o tom nehovoriť. Tieto ženy boli chudobné a museli sa pohybovať e, autami, aby mohli dochádzať do roboty, odviezť deti do školy. Avšak potom ak by im zakázali riadiť tieto vozidlá, tak by to jednoducho viedlo k povstaniu z hladu, z hladu, k hladovému povstaniu. Takže tieto veci e, existujú napriek tomu, že sa o nich nehovorí. Dobre, ďakujem veľmi pekne predtým, e, než sa rozlúčime s našimi hostkami. Chceli by sme vyslať 5 e, konečných posolstiev ktoré nejakým spôsobom aj zhrňajú odporúčania, o ktorých sme tu hovorili. Tým prvým je, že sa nesmieme uspokojiť s tým, že budeme bezvýhradne príjmať tú saudskú verziu v prípade novinára Khashoggiho a samozrejme okrem snách, a ktoré vyvíjajú americký prezident a Mike Pompeo, sú tu aj informácie, ktoré k dispozícii máme my. A samozrejme, ešte Barbara. Barbara, chceš sa ešte vyjadriť? Allora, Barbara, se vuoi porre la... Áno, Barbara, keď sa chceš ešte opýtať otázku. Thank you, chair, but I just... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že by bolo dobre zopakovať e, otázku na ESVČ. Čo robíme v prípade Rajfa Badáviho, ktorý je laureátom Sacharovovej ceny? Yes, uh, sorry, Mr. Chairman. Áno, ospravedlňujem sa, pán eh, predseda. Ospravedlňujem sa, že som vynechal moju odpoveď na túto otázku. Eh, chcel by som zopakovať, eh, že v zásade, podobne ako v tomto prípade, ale aj mnohých iných, čo sa týka obrancov ľudských práv a aktivistov, dodržujeme a sledujeme vývoj na mieste a zároveň jednáme so saudskými orgánmi, aby sme získali dodatočné informácie a e, dodatočné informácie, ktoré sa týkajú okolností procesov a súdnych konaní a samozrejme e, informujeme v maximálne možnom e, meradle našu delegáciu v Riáde a koordinujeme s nimi naše postupy. To je bežná prax, čo sa nás týka. To je všetko, čo môžem k tomu e, v tomto momente povedať. No ale samozrejme pokračujeme e, v tomto prípade a snažíme sa vyjasniť e, všetky okolnosti, podobne ako je to v tomto prípade. Non so se sei soddisfatta, non mi pare... Neviem, či vás odpoveď uspokojila, lebo to nie je nič nové, čo sme si vypočuli. Budeme teda pokračovať e, v mojich záveroch. Ako som povedal, e, chceme poznať e, celú pravdu a samozrejme chceme dôsledne dodržiavať uznesenie, ktoré schválil Európsky parlament, rovnako ako aj zahraničného výboru, pretože pokiaľ budeme vedieť, kto je presne zodpovedný ale musíme zároveň žiadať, aby, z, aby zároveň tí, ktorí budú saudským režimom za to ustanovení ako zodpovední, neboli vystavení trestu smrti. Tým tretím posolstvom je to, že budeme pracovať ďalej na našom tlaku, aby sa Saudská Arábia demokratizovala a predovšetkým stavať sa na ochranu ľudí, ktorí boli e, uväznení za svoje názory, ako je pán Raif Badavi. Potom sa budeme zasadzovať za ukončenie jemenského e, konfliktu, pretože to sú obrovské humanitné škody a spadá to do pôsobnosti a oblasti ľudských práv a významne to destabilizuje celý región A samozrejme, budeme sa zasadzovať aj za zmiernenie e, embarga voči Kataru, pretože to takisto ohrozuje mier. A samozrejme, aj v svetle e, diskusí, e, ktoré budeme mať s inými parlamentnými výbormi. Mari Kristi, chcete ešte niečo povedať? Vy ste nespovedali spomenuli tú otázku žien, ak, som, ak sa nemýlim, a máme pritom k tomu aj z e, uznesenie Európskeho parlamentu z maja, takže v tých záveroch by bolo dobre pridať aj niečo k tejto téme. Lebo sú tam aj tie tresty smrti pre niektoré a celkovo treba naozaj ešte monitorovať túto situáciu. Takže to by som ja e, si dovolila tam doplniť, pán predseda. Samozrejme, rešpektujem vás, ale navrhla by som dodať túto vec. Ma, jo, ja e, s tebou súhlasím, ale samozrejme, pokiaľ budeme hovoriť o interných reformách a o monitorovaní a o slobode pre ľudí, ktorí sú uväznení, a väčšinou sa jedná o ženy, e, tak to budeme musieť zdôrazňovať. Ale toto je samozrejme úloha, ktorej sa môžeme zhostiť a my ako podvýbor samozrejme budeme koordinovať naše vzťahy a e, naše, naše postupy aj s ostatnými výbormi. Takže ďakujem našim hosťom za to, že prišli a budeme e, pracovať. A chcete ešte niečo povedať? Nech sa páči. شكرا جزيلا للجميع أعرف أنكم Ďakujem pekne. Viem, že nebudete ticho, pokiaľ ide o Rajfa. A ani nie ste ticho, ale pred dvoma mesiacmi kanadská vláda požiadala o prepustenie všetkých väzňov svedomia a požiadala o ich oslobodenie. A bola by som rada, keby sa ostatné krajiny pripojili ku Kanáde e, v tejto žiadosti. Kanada to spravila a Saudská Arábia potom prerušila diplomatické e, vzťahy s kanadskou vládou. Ale keby to spravili všetky krajiny, keby všetky boli solidárne a keby tiež prijali toto stanovisko, mali by sme e, dnes lepší výsledok. A áno, prerušenia diplomatických vzťahov e, s krajinami, ktoré väznia ľudí, keď majú odlišný názor, to si myslím, že nie je zlá vec. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme ešte raz. Sì, così facciamo Bene. Possiamo Ďakujem veľmi pekne. Budeme teraz pokračovať e, ďalším bodom, ktorým je e, výmena názorov o športe a ľudských právach v súvislosti s veľkými športovými podujatiami. Ako viete, odčias e, našeho podvýboru my preukazujeme záujem o túto tému a v máji 2015 sme zorganizovali e, vypočutie, ktoré sa týkalo e, práve tejto veľmi dôležitej témy pretože tieto podujatia, veľké športové podujatia, e, sú čoraz relevantnejšie a samozrejme priťahujú veľké množstvo účastníkov, ako aj divákov a neustále rastú. No ale to sa samozrejme e, vyžaduje a vyžadujú si zvýšenú pozornosť medzinárodného spoločenstva a samozrejme preto by mali byť aj predmetom e, lepšej kontroly aj zo strany očakávania občanov. Veľké športové mm, podujatia, ako sú napríklad olympiády alebo samozrejme eh, majstrovstvá sveta eh, vo futbale, predstavujú samozrejme aj ašpirácie celých národov a eh, celých spoločenstiev. A a očakáva sa od nich korektnosť, rovnosť, mier, tolerancia, udržateľnosť, e, dobré riadenie, integrita, transparentnosť a samozrejme potom veľké organizácie a tieto športové združenia e, sú zodpovední práve za integrovanie aspektov ľudských práv do svojich agent. No a to sa samozrejme týka predovšetkým ich riadiacich štruktúr, e, procesu, akým sú E, pripisované a udelované tieto podujatia jednotlivým štátom. Tu sú veľké alebo mimoriadne veľké e, športové podujatia. Samozrejme musíme poznamenať, že práve táto e, otázka je nesmierne komplexná, pretože mnoho veľkých športových podujatí v ostatných rokoch sa uskutočňujú v Karinách, kde, povedzme, Európska únia má určité obavy, čo sa týka dodržiavania e, ľudských práv. E, napríklad 70. výročie e, si, to, tento rok si pripomína 70. výročie uh, deklarácie ľudských práv a nemohli by sme si vymeniť, vybrať naozaj vhodnejší moment, uh, kedy počas prvého týždňa ľudských práv a to je prvý týždeň, ktorý, e, to je, to je vôbec prvý týždeň, ktorý Európsky parlament organizuje týmto spôsobom, aby sme venovali práve takúto konferenciu o ľudských právach a, a privítali aj zástupcov z OSN a vlastne z celého sveta. E, univerzálnosť ľudských práv implikuje okrem iného aj to, že práve takéto aktivity aktivity e, budú musieť byť vykonávané profesionálne aj v oblasti športu. Myslím si, že práve e, počas posledných vypočutí sme zaznamenali veľké pokroky práve v oblasti ľudských práv a športu. A stále je však pred nami kus e, práce, avšak nedávne návštevy, ktoré sme absolvovali v Katare pred nadchádzajúcim majstrovstvami sveta Eh, vo futbale, eh, tak sme to vývoj hodnotili veľmi pozitívne. Aj keď je tam ešte veľa čo robiť. Dnes tu máme eh, mnohých významných ľudí, ktorí práve stoja v prvej línii, ktorí hovorí a zastupujú medzinárodné športové organizácie. FIFA je práve e, jedným z tých orgánov, ktoré je zodpovedná za najpopulárnejší kolektívny šport a síce futbol. Takže by, chcel by som e, privítať pána Adiekyho, ktorý je zodpovedný za udržateľnosť a diverzitu vo FIFA a bude nám hovoriť o plánoch, ktoré FIFA vypracovala, e, ktoré a samozrejme ostatných rečníkov potom Ehm, predstavím dodatočne. Takže teraz má slovo Federico Adieky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, doktor eh, Panceri. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť, eh, aby sa FIFA zúčastnili eh, tejto výmeny názorov o ľudských právach a športe. Chcel by som sa s vami podeliť o taký vhľad do našej práce a samozrejme som pripravený zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré sa budú týkať našej rýchlo postupujúcej práce. Čo sa týka diverzity vo FIFE, ja a môj tým sme zodpovední e, za koordinovanie snah, organizácie, e, za implementovanie našej zodpovednosti v oblasti ľudských práv. To samozrejme zahrňa všetky aktivity e, v oblasti udržateľnosti, v oblasti spoločenskej, kultúrnej a športovej. Samozrejme, rešpektovanie ľudských práv sa stáva základným záväzkom, ktorý je horizontálny aktuálny pre všetky naše aktivity a ktorý je príznačný pre celú FIFU. Práve táto téma, ktorá je môjmu srdcu blízka aj osobne, ja a moja e, rodina sme zažili porušovanie ľudských práv v 70. rokoch v Argentíne. Viem, čo znamená, e, keď váš otec musí ísť do väzenia bez akéhokoľvek dôvodu, e, kde je mučený kedy ste prinútení újsť z vašeho domova, čo to znamená, keď e, vojenský režim unáša a zabíja vašich príbuzných. Chápem utrpenie ostatných, a e, samozrejme budem sa zasadzovať o to, aby to bolo čo najmenej, aby sa tento element nachádzal aj v mojej profesionálnej e, kariéri. E, FIFA berie veľký ohľad na ľudské práva. V nedávnej správe, ktorá bola zverejnená minulý týždeň mimo vládkou Play the Game, FIFA dosiahla veľmi dobré bodové ocenenie v oblasti udržateľnosti a dodržiavania ľudských práv. Ďalšie štyrie E, štyri organizácie dostali, dosiahli v priemere 28 bodov. A to sa pozrieme iba na tému ľudských práv a samozrejme na to vzťahnutých ukazovateľov. E, mojim Mojím cieľom na minútach je trošku vám predstaviť túto prácu. Najprv spomeniem tri e, také milníky a máme ich viac, ale máme menej času, takže sústredím sa na tie tri v oblasti ľudských práv a to sú poprvé rozvoj potrebného regulačného a legislatívneho rámca. Po druhé, úspešná implementácia viacerých opatrení v súvislosti s majstrovstvami, ktoré boli v Rusku a najmä otázka obhajoby hm, aktivistov oblasti ľudských práv a potom po tretie e, majstrovstvá sveta v roku 2026, e, keď sa bude vyberať e, hostovská krajina a poprvýkrát to bude obsahovať aj priority v oblasti e, ľudských práv alebo podmienky v oblasti ľudských práv. Potom sa e, vrátim aj k téme e, pokroku v Katare a teda prác, ktoré tam prebiehajú. Takže začneme. Legislatívny a regulačný rámec FIFA vychádza z pravidiel a žiadna agenda nemôže byť dobre implementovaná, pokiaľ kľúčové princípy nie sú zahrnuté do našich dokumentov a stratégií. V prípade ľudských práv všetky všetky e, naše aktivity vychádzajú z článku 3 štatútu FIFA. E, tento, e, toto bolo alebo tento, tento predpis hovorí, že FIFA rešpektuje všetky medzinárodne uznávané ľudské práva, snaží sa ich podporovať alebo ich realizáciu v praxi. A toto je pre nás veľmi dôležitá vec. Na rozdiel od mnohých iných organizácií a spoločností, rešpektovanie ľudských práv pre nás nie je dobrovoľný záväzok, ale dobrovoľná e, preferencia, priorita, nemôžeme e, si ju iba vybrať, proste je to uvedené v našom hlavnom regulačnom dokumente a musíme podľa neho komať, konať. A ďalej to máme rozvinuté aj v našej politike pre ľudské práva, v našej stratégii 2.0, e, tam sa takisto spomínajú medzinárodné normy a e, princípy OSN, pokiaľ ide o e, ľudské práva. To je náš hlavný ramec, kde FIFA alebo v rámci ktorého FIFA potom naše zodpovednosti vykonáva. Pokiaľ ide o regulačný a politický rámec je samozrejme kľúčový, ale funguje iba vtedy, pokiaľ je aj naplňaný reálnymi aktivitami. Takže z toho vyplýva ten druhý milník, to sú opatrenia na implementáciu ľudských práv v súvislosti s majstrovstvami sveta, ktoré boli v Rusku. Chcem najmä zdôrazniť prácu, pokiaľ ide o základné slobody a ochranu obhajcov ľudských práv. Nie je tajomstvom, že advokáti ehm, aktivisti vlastne ľudských práv majú v Rusku náročnú situáciu. Minulý týždeň bolo rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva a to iba opakuje to, čo už je v tejto oblasti relatívne známe. Čiže veľmi dobre sme si uvedomovali, že aktivisti v oblasti ľudských práv, ktorí e, chceli podporiť ľudské práva aj v súvislosti s majstrovstvami sveta. E, boli tam proste z tej rizika obmedzovania ich práce, ale neprimerané rizika obmedzovania ich práce. E, takto sme to aj v rámci toho turnaja vnímali a preto sme spravili konkrétne veci. Konkrétne opatrenie sme prijali, aby sme sa dozvedeli o prípadoch, kedy aktivisti v oblasti ľudských práv sa za, sú obmedzovaní vo vykonávaní svojej práce. Ehm, dali sme napríklad možnosť takýmto aktivistom alebo aj prípadne novinárom ehm, posielať podnety priamo nám na FIFU. Bežalo to vlastne ehm, v posledných týždňoch pred majstrovstvami, ale nebolo to teda obmedzené iba na toto obdobie a takisto sme jasne európskym orgánom hovorili, že ak budú nejaké incidenty, treba, aby sme boli okamžite informovaní, aby sme mohli aj konať. Bolo tam približne 12 prípadov aktivistov, ktorí boli neprimerane obmedzení alebo perzekvovaní. Dám konkrétny príklad. Tam sme spolupracovali s Human Rights Watch. To bol pán Semen Simonov, ruský aktivista, ktorý robil výskum, pokiaľ ide o e, práva e, pracujúcich pri výstavbe štádionov v Rusku a ktorý e, bol predmetom hrozieb v súvislosti so svojou prácou. A voči týchto prípadov sme po našej intervencii videli pozitívne kroky, dáme konkrétne príklady, napríklad e, keď boli obvinenia nejak, nejakých protestujúcich, tak potom tie obvinenia boli stiahnuté, takisto aj aktivisti v oblasti LGBT, tí potom mohli vykonávať svoje, svoje aktivity bez toho, aby do toho niekto e, e, zasahoval. Samozrejme, nie všetky prípady boli úspešné prebehli aj, alebo poslali sa listy medzi eh, skupinou europoslancov a FIFO a eh, požadovali sme prepustenie Ojepa Tiptieva na najvyššej politickej úrovni, aj keď teda jeho prípad nebol priamo súvisiaci s majstrovstvami alebo s FIFO a bohužiaľ tento eh, prípad napriek snahe FIFI, napriek snahy Európskeho parlamentu a ďalších neboli úspešné. Práca aktivistov vlastných ľudských práv to je iba jeden príklad takéhoto celkového holistického prístupu e, k téme ľudských práv v Rusku. Venovali sme sa aj antidiskriminácii e, na štadionoch, aj pred štadionmi, e, opatrenia v oblasti antieskalácie a prípadne aj niektoré ďalšie prvky, ak sa na to potom spýtate počas rozpravy dám aj detaily. Potom ďalší taký, alebo ten tretí milník našej práce v oblasti ľudských práv, to je integrovanie požiadavky v oblasti ľudských práv do e, tých pravidiel, pokiaľ ide o hostovské krajiny ďalších Eh, majstrovstiev alebo iných turnajov. Eh, čiže toto je taká celkom nová záležitosť eh, a tieto nové podmienky sme začlenili do našich dokumentov, pokiaľ ide o majstrovstvá na 2026, čiže každá, každý kandidát musí pripraviť konkrétne stratégie v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o daný turnaj a za každým treba predložiť konkrétne záruky, konkrétne garancie, pokiaľ ide o ľudské práva a teda poslať ich na FIFU. Tento dokument, alebo tieto dokumenty sú verejné, takže môžete si na našej web stránke pozrieť. Takže bude to poprvýkrát, čo e, otázky ľudských práv budú súčasťou plánovania veľkého športového podujatia už od e, prvých krokov plánovania a takisto aj konkrétne požiadavky, zmluvné požiadavky v oblasti ľudských práv sú začlenené e, do tohto procesu. A ešte nejaká aktuálna informácia, pokiaľ ide o majstrovstvá, ktoré budú v Katare 2022 E, s ktorou sme za posledné 3 roky aktívne pracovali, pokiaľ ide o katarský orgán, ktorý je zodpovedný za organizáciu turnaja a tento výbor bol našim aktívnym partnerom najmä v oblasti ľudských práv. Ako dobre iste viete, asi si všimli za posledné mesiace, v Katare prebieha reforma trhu práce v spolupráci s medzinárodnými organizáciami práce. A videli sme v pracovnom zákonníku, v zákonníku práce, e, veľmi výrazné zmeny v poslednom dobi. Aj organizácia ILO očakáva, že tieto reformy budú pokračovať a teší nás, e, že tento pozitívny e, vývoj momentálne e, prebieha a keby sa o tom, o tom v kontexte alebo v súvislosti s majstrovstvami nebolo hovorilo, tak asi tento pokrok by v danej krajine nebol nastal. A pokiaľ ide o uznanie toho, že máme istú zodpovednosť zabezpečiť to, že posledné e, normy v súvislosti s turnajmi FIFA, e, teda že tieto posledné e, podmienky majú byť zabezpečené, to je vec, ktorú sme uznali už pred niekoľkými rokmi. Spolupracujeme s rôznymi organizáciami z občianskej spoločnosti, a máme k tomu aj štúdiu, ktorú samozrejme si môžete prečítať, e, ako spolupracujeme napríklad s Medzinárodnou úniou pre pracovníkov v stavebnom priemysle a ďalšími. A takisto posledných pár rokov pracujeme na e, vývoji stratégie udržateľnosti e, pre ďalšie majstrovstvá sveta. Pracujeme na tom ako FIFA s našimi partnermi a poprvýkrát základom tejto stratégie je naozaj vyhodnotenie rizik v oblasti ľudských práv. Stratégia teda nastaví nové e, normy, pokiaľ ide o takéto megašportové podujatia alebo športové megapodujatia a e, veríme, že do budúcna budeme aj spoločne schopní túto stratégiu implementovať. Na záver ešte poviem pár vecí. Poprvé chcem zdôrazniť, že naši aktéri musia byť naozaj zaangažovaní do našej práce, ak má byť úspešná. Všetko, čo som teraz povedal, bolo informované alebo bolo ovplyvnené vstupmi e, od externých aktérov, či to sú aktivisti v oblasti ľudských práv, e, či to je tá nová stratégia v prípade Kataru, alebo ďalšie. Naozaj tá stratégia v prípade Kataru je základom toho všetkého, čo robíme a chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať všetkým, ktorí ste boli súčasťou tohto procesu k dnešnému dňu. A Takisto chcem zdôrazniť aj prácu nášho, našej poradnej rady pre ľudské e, práva. Máme tam 8 e, medzinárodných odborníkov, či sú to odborári, či to je občianská spoločnosť, či to je systém OSN, alebo aj sponzory FIFA. Druhú komplexnú správu tejto poradnej e, rady čo skoro uverejníme a dúfam, že si aj prečítate túto správu túto detailnú správu, e, pokiaľ ide o prácu, ktorú sme vykonali za posledný rok. A myslím si, že je veľmi dôležité spomenúť, že tak ako sa snažíme priebežne posilniť našu prácu v ľudských právach, samozrejme častokrát narážame na veľmi komplexné výzvy, ktoré nie je možné z večera do rána e, vyriešiť. Nechcem predstierať, že máme hotové riešenia na všetky výzvy, e, ktorým čelíme, alebo že sme v, takej, v takom bode, ktorom by sme chceli ideálne byť. Je to samozrejme istý proces, naďalej sa musíme snažiť a myslím, že je veľmi dôležité, aby externí aktéry, vrátane europoslancov, naďalej hodnotili našu prácu kritickým spôsobom a aby hovorili aj o prípadoch, kde možno nesplňame úplne tak naše zodpovednosti a naše úlohy, ako by sme mohli. A potom e, môžeme prispôsobiť naše aktivity, môže, môže E, dôjsť aj k ďalšiemu pokroku. Teší sa na, tešíme sa, e, že e, nás aj vnímajú ľudia čoraz viac ako istého partnera, konštruktívneho partnera, nie ako nejakého nepriateľa. Na záver chcem teda povedať, že FIFA sa stala súčasťou riešenia a sme naďalej odhodlení pokračovať na tejto ceste, naďalej vylepšovať našu prácu a vychádzať z toho pokroku, ktorý už za posledné roky bol dosiahnutý čas bol obmedzený, takže som mohol spomenúť iba také hlavné témy. A pokiaľ budete mať konkrétne otázky k tým ďalším témam, veľmi rád ich s vami otvorím. Ďakujem. <coughs> Ďakujem veľmi pekne za váš úvod. Teraz eh, tu máme aj generálneho tajomníka Medzinárodného olimpijského výboru, pána Andreja Krasnického. Nech sa páči, máte slovo. Šedovní členkovie Parlamentu Unii Európejskej, pani i panovie. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážené europoslankyne, europoslanci, vážení hostia. Asociácia e- európskych olympijských výrob, e, výborov je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá má sídlo v Ríme, má potom miestne sídla v ďalších mestách a spoločne e, so mnou je tu aj pán Helmut Folke, riaditeľ našej kancelárie, takisto prítomný. Máme 5 kontinentálnych organizácií, ktoré sú sponzorované Medzinárodným olympijským výborom a podporujeme členov, pokiaľ ide o podporu propagáciu olympijského hnutia. Podporujeme športové podujatia, ku ktorým vám potom e, bližšie potom bližšie, e, ďalšie informácie. Dvakrát e, do roka sa organizujú stretnutia pre členov, je to valné zhromaždenie a potom taký seminár, takisto aj podujatie na miestnej a regionálnej úrovni. Medzinárodný olympijský výbor takisto podporuje menšie olympijské výbory, tie slabšie olympijské výbory, tým, že sme s nimi eh, v každom kontakte, pracujeme na princípoch synergie a pracujeme či s európskymi alebo mimo európskymi, európskymi krajinami, tak aby to boli jedni a druhí naši dobrí partnery, s ktorými môžeme riešiť sociálne výzvy, ktorými, ktorým, ktorým čelíme. Eh, olympijské hnutie je dobrým nástrojom vzdelávania, či na miestnej alebo medzinárodnej úrovni, podporuje Medzinárodný olimpijský výbor tak, aby sa e, pozbudzovalo e, športovanie medzi mladými ľuďmi. Ľudia, ak sa hýbuje, to pozitívne pre ich zdravie, pomáha to športovcom tiež dosahovať skvelé e, výsledky potom z hľadiska športového. Tento rok máme aj taký športový týždeň, vďaka aktívnej kampani sme zorganizovali podujatia na podporu zdravého životného štýlu. Tým, že inšpirujeme šport v Európe, chceme inšpirovať aj e, taký dobrý, vhodný, zdravý životný štýl. Podporujeme 50 olympijských výborov len tu v Európe podporujeme olympijské hnutie v Európe, organizujeme takisto veľké športové podujatia, e, stretnutia mládeže, či zimné alebo letné, takisto podporujeme veľké aj menšie krajiny. Európsky olimpijský výbor e, monitoruje a kontroluje koordinuje aj prácu členských štátov. E, pokiaľ ide o veľké globálne výzvy, e, tým sa takisto venujeme a naše poradné výbory podporujú rodovú rovnosť a vzdelávanie. Výbor pre rodovú rovnosť v športe podporuje najmä fínsky výbor, ktorý má k tejto téme špeciálny program. Chceme rozvinúť takú modernú športovú kultúru pre mužov aj ženy, e, pre ľudí, ktorí majú potenciál e, podporovať zmeny. A pokiaľ ide o tému e, dnešnej diskusie, snažíme sa kombinovať naše aktivity aj s aktuálnymi politickými témami. Myslíme si, že sloboda vykonávať šport, už aj to je istá forma slobody. Šport podporuje zdravý životný štýl, e, čiže takéto festivaly mládeže kombinované so športmi, športovými podujatiami sú na prospech zdravia a slobody v Európe. E, po e, Eh, tom, čo sme mali na našom kontinente veľké vojny. Eh, rozvoj Európskej únie garantuje mier na našom kontinente a aj my ukazujeme, akým spôsobom 50 národov môže spolupracovať a kooperovať. Táto myšlienka je podporená aj prostredníctvom zapalovania eh, tzv. olympijského ohňa, ktorý potom putuje krajinami, členskými krajinami a nakoniec e, sa dostane až do organizačnej krajiny. A ďalšia dôležitá téma je, že šport nielen podporuje alebo pomáha integrovať účastníkov, ale takisto aj rôzne sociálne triedy. Sme proti prekážkam, podporujeme dialog a ak a teda a snažíme sa e, pracovať s konkrétnymi ľuďmi, nie iba s lídrami chceme tu byť pre všetkých. Moja konkrétna skúsenosť za posledné roky je taká, že vždy, keď som sa v Európe niekde e, e, nachádzal, kdekoľvek som prišiel, vždy som stretol priateľov, s ktorými som mohol e, komunikovať a spolupracovať. Ak e, niekoho s takýmito záujmami stretnete, vždy e, máte nastavené e, priateľské vzťahy. Potom Európske hry, to je taký náš hlavný, hlavná naša akcia, hlavné podujatie. E, tá sa organizuje raz za 4 roky. Organizuje ju Asociácia európskych výborov. Prvé vydanie bolo v roku 2015 v Baku, bolo aj v televízii a ukázalo, že Európa naozaj je jadrom alebo v stredobode pozornosti športového sveta a Európa je proste lídrom v rámci športových regionov sveta. My podporujeme kombináciu olympijských a neolympijských športov alebo športových disciplín. Napríklad kombinujeme basketbal a potom zase iné športy. A otázka ľudských práv tá je samozrejme eh, tá je základ našej charty, tá garantuje ľudské práva všetkým účastníkom v olympijských hrách, zabraňujeme diskriminácii akéhokoľvek druhu zabraňujeme diskriminácii či rasovej, rodovej, podľa sociálneho statu, e, statusu, materiálneho statusu alebo e, pôvodu danej osoby. Je to dialog, ktorý e, prebieha a ktorý je našou základnou hodnotou. Organizátori rôznych podujatí alebo festivalov musia náš etický kódex akceptovať. Je tam uvedené, alebo teda ten sa, ten sa týka špe samotných atletov, ale aj aktivistov a takisto je tam aj o zaangažovanie médií a tlače. Text e, uvádza rovnakú formuláciu ľudských práv, ako je to v dokumentoch iných organizácie, organizácií Chcel by som eh, teraz poďakovať za podporu všetkým, ktorí sa usilujú o rovnaké hodnoty. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za váš príspevok. Teraz eh, dám slovo a Alison Biskov, ktorá je koordinátorkou projektov eh, v Centre pre šport a ľudské práva a je to partner, ktorá pre nás predstavuje naozaj ten integrovaný prístup. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chair. Ďakujem za slovo. Pán predseda, dámy a páni, vážení páni poslanci, ďakujem, že priježete, že môžem prehovoriť k vám. Predstavujem Centrum pre šport a ľudské práva v mene Johna Morrisona, výkonného riaditeľa a ospravedlňuje sa, že sa nemôžu zúčastniť eh, tohto zasadnutia osobne. Eh, výkonný riaditeľ na mm, plný úvezok eh, nastúpi čoskoro za podpory viacerých účastníkov. Budem odpovedať na tri otázky počas prezentácie. Z pohľadu centra, čo považujeme za príležitosť, ktorú e, vytvára šport v oblasti ľudských práv ďalej, ako centrum pracuje, je, aby využilo túto príležitosť a zvýšil svoj účinok a taktiež, ako rieši centrum e, rôzne výzvy a ako chce postupovať v dopredu. Centrum bolo spustené v júni. Je to kulminácia šesťročnej činnosti rôznych športových organizácií, vlád, medzivládnych organizácií, vrátane ESVČ, e podnikov, odborov a mimovládnych organizácií. Máme viac ako 40 organizácií po celom svete, ktoré sú v poradnej rade centra, vrátane štyroch členských štátov, Nemecka, Holandsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo sme v aktívnom dialógu počas posledného roka s Európskej komisiou. UEFA, OSCI e sú tiež členmi e, poradnej rady. Naša práca v tejto oblasti začala v roku 2012. V tom čase predseda e, sa zamýšľa nad tým, ako zúročiť aktivity Ehm, taktiež sme hostili ehm, podujatie na vysokej ehm, úrovni vo Švajčiarsku. Ide o rizika spojené s vysokoúrovňovými podujatiami, ochranu ľudských práv, športovcov, novinárov a iných zraniteľných skupín. Sistenia boli zverejnené v roku 2017 ako séria bielých kníh a Ehm, išlo o snahu zaručiť ochranu ľudských práv počas týchto vysokoúrovňových športových aktivít. Um, toto bol jeden z nástrojov, ktorý sme vytvorili, aby sme zaintegrovali uh, ochranu ľudských práv do riadenia týchto orgánov. Um, Chceli sme dosiahnuť športový svet, kde sa rešpektujú ľudské práva, sa zvýši zodpovednosť všetkých aktérov prostredníctvom kolektívneho konania a podporou základných princípov, ktoré boli vypracované spoločne so zúčastnenými stranami, aby sme takto podporili ľudské práva v kontexte týchto megašportových aktivít. Preto sme sa zapojili do tejto oblasti, pretože si myslíme, že šport podporuje ľudské práva. Poprvé preto, že šport má široký dosah. Si zoberete sa tých športovcov, mm, miliarda ľudí hrá volejbol na celom svete, takmer polovica z toho basketbal a veľmi veľa ľudí, ktorí hrajú futbal. Z pohľadu fanúšikov e, FIFA priťahuje 3 miliardy ľudí. Takže je to veľký účinok a práve preto negatívny účinok môže, mať, môže spáchať veľkú škodu, ale súčasne je tam aj veľký potenciál. Tiež si myslíme, že šport je e, spojencom tejto oblasti. E, uznávame hodnoty ako tolerancia, rešpekt a nediskriminácia v našich e, základných listinách. A na ochranu týchto hodnot proti politickému obchodnému tlaku, tlaku ako centrum pracuje, aby zúročilo e, e, príležitosti. Považujeme šport za nástroj presadzovania dobrého v spoločnosti. Kolektívne aktivity, aby sme e, zaručili, že v rámci aktivít budeme zdieľať e, zodpovednosť v športovom svete. Centrum je facilitátorom medzi jednotlivými zúčastnenými stranami. Spomenula som viac ako 40 organizácií v poradnej v rade. Ide o proces. Tento rok pri príležitosti 70. výročia základnej e, charty ľudských práv budú rôzne podujatia. Budú tam rôzne známe osobnosti, e, Martina Navrátilová, bývalý komisár pre ľudské práva Zaid al-Hussein. Je to príležitosť na poukázať na dôležité otázky, ktorým čelíme v športe. Napríklad minuloročné fórum kde sa hovorilo o rôznych, rôznej diskriminácii voči ženám v športe, vrátane rovnakej odmeny. Tento rok sa organizuje panel pre obete zneužívania v mladosti centrum a má množstvo partnerstie, vrátane hostiteľov v nadchádzajúcich športových aktivitách v Katare a v Tokiu. Ide o vytvorenie mechanizmu a naďalej spolupracujeme s organizáciami na vylepšenie existujúceho mechanizmu v Kor- Katare, kde budú majstrovstvá sveta v roku 2022. Sme úzko spolupracovali um, aj s FIFO, aby sme dosiahli vysoké normy. Ehm, centrum rozšíri svoju aktivitu v budúcnosti, aby sme e, rozšírili teda ochranu ľudských práv do svojej činnosti, tak ako urobili aj iné organizácie, napríklad FIFA. Taktiež budeme v teréne pracovať s organizačnými výbormi, aby sme e, dosiahli to, že dôsledné zaobchádzanie bude súčasťou e, aktivít aby sme sa efektívne zapájali do športových orgánov v oblastiach, e, ktoré sa ich týkajú. A nakoniec zdieľanie e, vedomostí ide o v konečnom dôsledku zvýšenie zodpovednosti v tomto odvetvi. Toto je jedna z naj dôležitejších úloh pre centrum. Je to oblasť, kde bude náš úspech posudzovaný v budúcnosti. Už prebieha projekt eh, v Mierovom paláci v Hágu. Bolo jedno podujatie, kde sme eh, hľadali rôzne nástroje na riešenie týchto problémov, ako centrum reaguje na výzvy, ako naďalej bude zaručovať eh, zmysluplný progres Okrem funkcií, ktoré som spomenula, centrum bude reagovať na nové výzvy na základe kolektívnej práce. Budeme sa zameriavať na rôzne oblasti. Prvou kritickou úlohou pre nás je kriticky reagovať na rizika ľudských práv. Môžeme to rozdeliť do šiestich skupín, šiestich kategórií. Máme tu atletov, fanúšikov, pracovníkov, dobrovoľníkov, miestne komunity a, a novinárov. Navyše, Ehm, sú tu prierezové ehm, rizika. Ehm, deti napríklad sú špecifickou rizikovou skupinou, ale taktiež majú unikátne práva. Ďalej rodové otázky ženy, dievčatá, sexuálna orientácia, pohla, pohlavie teda. Ďalej um, imigranti, pôvodné obyvateľstvo, rôzne handicapy a taktiež aktivity ktorí sú často eh, cieľom. Eh, Usilme sa o to, aby hlas týchto skupín bol vypočutý, aby sme ich integrovali do práce centra a aby sme zaručili takto zmysluplný postup. Ďalšou kľúčovou úlohou je konštruktívna spolupráca s aktérmi, ktorí majú na starosti financovanie a implementáciu, športové orgány, lokálne e, organizačné výroby, e, výbory a podniky. Oni musia byť dostatočne informovaní a majú dostatočnú kapacitu, aby zapracovali ľudské práva do svojej činnosti. Máme štyri športové orgány FIFA, UEFA, IOC a World Games Federation, ktorí zahrnuli ľudské práva do svojej zodpovednosti a do svojich politík a do praxe. Často ide e, napríklad o olympijské hry v Paríži. To bude prvá podujatie, kde tieto požiadavky budú súčasťou zmluv a taktiež e, prebieha hodnotenie rizika z pohľadu FIFI. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem za príležitosť, že som mohla tieto veci dnes to predniesť a, v, a taktiež hovoriť o aktivitách nášho centra. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne za váš príspevok. Za Human Rights Watch a zvlášť Minky Warden sa snažili dať nový hlas e, tejto téme práve v kontexte našej diskusie. Takže nech sa páči, Minky Worden, má slovo. I want to thank the European Parliament. Chcem poďakovať Európskemu parlamentu parlamentu, že sa stalo vodcom v uznaní dopadov, ktoré majú veľké športové podujatia na ľudské práva. Počas tohto zasadnutia na predchádzajúcich e, sme poukázali na krízu v športe z tohto pohľadu. Tento mesiac predseda Gianni Infantivo za FIFU na turnaji vyzdvihol prítomnosť žien, ktoré boli ich prístup, prístup žien eh, je na eh, štadióne v Iráne je zakázaný. Ale tento zákaz bol odsúdený. Ženy boli e, vybraté iránskymi orgánmi. A ako sa ukázalo, žiadna žena nemôže kúpiť lístok na finále. Mm, boli odmietnuté, boli odvezené autobusmi, niektoré boli zatknuté na e, štadióne, kde bol pán Infantino novajnárka e, zhrnula vo svojom článku pocity žien a názov, tento článok označila víťazstvo alebo zakrývanie si očí. Je, išlo o popieranie práv žien na verejných priestoroch. Zákaz v Iráne účasti ženám na štadióne je v rozpore s politikou ľudských práv FIFI, ktorá odsúdila takúto diskrimináciu a povedala, že je takéto porušenie hodné trestu. Medzi mnohými nástrojmi FIFA môže odoprieť napríklad financovanie iránskému organizátoru. Zatiaľ e, však rozhodla, že tak neurobi. Je tu stále dôvod na nádej, e, že dôjde k zvráteniu tohto e, zákazu už Saudská Arábia v januári povolila prítomnosť ženám na štadionoch. Dúfame, že situácia sa zmení a to nie len vtedy, keď tam bude predseda Infantino. Budem hovoriť o, o tomto úsilí. E, práca s, doma, s hostiteľskými krajinami bez e, nepriaznivú situáciu a podmienky od roku 2019 až do roku 2022 Bielorusko, Egypt, Japonsko, Čína a Katar budú hostiť e, populárne športové podujatia, hoci ich vlády ignorujú a zneužívajú práva detí, žien, pracovníkov, novinárov a rôznych skupín občianskej spoločnosti. V niektorých prípadoch toto zneužívania diskriminácia priamo súvisí s podujatím. Napríklad dochádza k zneužívaniu športovcov trénermi, keď sú rodiny odsunuté, presťahované kvôli výstavbe. Je lepší spôsob, ako postupovať dlhodobo vlády a fanúšikovia a taktiež obhajcovia ľudských práv môžu prinútiť sponzorov a hostiteľské krajiny, aby zvýšili tieto normy. Mm, napríklad dočasné prerušenie predpisov zameraným proti právam komunity LGBTI. Toto je jedna z možností o ktoré sa usilujeme, veríme, že takéto zmeny budú možné. Pravidlá ľudských práv platia všade a na všetkých, rovnako ako pravidlá v športe, v tenise, v futbali. Nemali by existovať, nemal by existovať dvojitý meter. Počas poslednej dekády však dekády existuje dvojitý meter pri posudzovaní veľkomoci, napríklad ako Rusko a Čína eh, hostili eh, majstrovstva a prepiekli sa im rôzne porušenia, napríklad donútený odsun ľudí bez kompenzácie, zneužívanie imigrantov pri výstave štandujunov a športových eh, ihrisk. Eh, vylúčovanie eh, športovcov a taktiež vylúčovanie ľudí z komunity LGBTI. Dlhodobý prístup je potrebný nielen kvôli narastajúcemu rozmeru týchto športových podujatí. Počas posledných 10 rokov tie náklady narastli na 40 miliard, napríklad na Olympiádu v eh, Pekingu A rovnaké výdavky sa očakávajú aj na e, majstrovstva sveta v Katare. E, majstrovstva sveta v Rusku vo futbale vyhral Ramzan Kadyrov z Čečenska. Dvadsaťjedna pracovníkov zahynulo pri výstavbe týchto štadionov a viac ako 110 e, otrokov skorie pracovalo na štadióne. Ako predstaviteľ FIFI povedal, FIFA sa usilovala upozorniť na tieto zneužívania, ale lepším spôsobom je zabraniť tomu, aby k nim vôbec dochádzalo. Od roku 2012 Human Rights Watch zdokumentovala zneužitia v Katare, kde skoro milión e, stavebných pracovníkov pracuje na poltúcte štadionov. V auguste 23-ročný Tej Narayan Toru spadol a e, prišiel o život svet, majstrovstva sveta v Katare budú oslavovať víťazstva, ale táto rodina, ktorá prišla o syna, nebude mať čo oslavovať. Usmernenia FIFI poukazujú na to, že sú to ešte stále veľké medzery a že e, systém kafala na sponzorovanie ešte stále nie je zrušený. Prišlo o život 23 ľudí, Ďalej treba chrániť ľudí pred e, klimatickými podmienkami, vysokými teplotami. Máme šancu rozšíriť ochranu na všetkých stavebných pracovníkov v Katare a musíme tak urobiť. Katar má zákon proti LGBT, kriminalizuje e, týchto ľudí a odsudzuje na väzenie od 1 až 3 rokov. Navyše zakazuje politické strany a odbory pre pracovníkov, ktorí sú pristahovalcami. Musíme spolupracovať s FIFO ako aj s Katarom, aby sme zreformovali všetky tieto oblasti ešte pred rokom 2022, aby to malo trvalý účinok nie len v Katare, ale všade vo všetkých krajinách e, zálivu, kde sú podobné obavy pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv. Správa FIFI hovorí, že účelom ochrany a identifikácie rizika na porušovanie ľudských práv je ten, aby sme s tým niečo robili dôležité vytvoriť infraštruktúru, ale aj pozvinúť ľudské práva. Je dôležité predvídať, posúdiť riziko riešiť to a zanechať nielen nové športoviska, ale zmeniť e, spoločnosť pozitívne. Jedným z príkladov je potom, ako Rusko presadilo zákon zameraný proti komunite LGBTI. A samozrejme, nikto nechce, aby práve tie takáto diskriminácia bola súčasťou e, Olympiády, no to menej diskriminácia proti LGBTI ľuďom. E, samozrejme, preto všetky e, športové federácie by mali prijať veľmi systematický e, prístup. Práve takáto diskriminácia či nebodaj smrte e, by mali byť e, predmetom prevencie sú už e, federácie v oblasti športu, ktoré už takéto princípy e, prijali. A samozrejme, ten e, bol už prijatý aj na úroveň USN a samozrejme dok- bolo dokázané viackrát, že práve takýmto spôsobom tomu vieme predchádzať. A samozrejme musíme nastojiť na ochrane detí a miestnych spoločenstiev aby sme hovorili o megašportových podujatiach, OSN má takisto pod, povinnosť e, monitorovať e, prípadné zneužitia práve v hostiteľskej krajine e, na, na Olympiádu v rokoch 2024 a 2028 už takéto mechanizmy Medzinárodný olympijský výbor implementoval. V rámci športového ekosystému myslíme si, aby Olympijský výbor ešte zašiel oveľa ďalej, aby práve takéto riadiace princípy sa boli prítomné všade. Samozrejme, by e, Medzinárodný olimpijský výbor e, by mal mať pozorovateľský štatút v novom centre pre medzinárodný šport, tak ako sme to práve popísali. E, olimpijskí sponzory Coca-Cola alebo Adidas proces spájania agendy ľudských práv a športu je dlhodobý proces, ale v konečnom dôsledku Medzinárodný olimpijský výbor prijal opatrenia v oblasti dopingu, degradácie životného prostredia, ale aj ľudských práv a e, samozrejme to významným spôsobom bude vplývať na kvalitu ľudských práv. E, testom pre tieto politiky bude aj Olympiáda e, v Tokiu. E, Olympiáda v Tokiu je práve prvou, ktorá prijala tieto e, vodiace princípy a implementovala ich až e, v celom dodávať, dodávateľskom Eh, reťazci. Eh, samozrejme, Japonsko je rozvinutou demokratickou spoločnosťou, avšak nemá napríklad zákony proti diskriminácii voči ľuďom eh, LGBTI a podobným. A samozrejme Tokio a prefektúra Tokia už schválila prvý zákon na ochranu LGBTI. A to je samozrejme v súvislosti s Olympiádou v Japonsku. Môžu prijať samozrejme aj vlastný, vlastnú verziu. A samozrejme práve Japonsko je dobrou krajinou, kde sa tak môže stať, pretože Práve Japonsko je tou krajinou, e, ktorá sa pozviechala z útrap druhej svetovej e, vojny a vydala sa cestou rekonštrukcie. E, aby sme mali čo najlepšiu olimpiádu v roku 2022, ako aj svetový, svetové majstrovstvá vo futbale v Katare v roku 2022, sú dôležité pre medzinárodný odkaz. Uzavriem tým, že poukážem na pozitívny príklad ako FIFA a aj medzinárodné princípy zmenili proces uchádzania sa o hostiteľskú krajinu na rok 2026, ako už povedal hovorca FIFA. V júni e, Spojené štáty, Kanada a Mexiko požiadali o e, o to byť hostiteľskou krajinu e, pre majstrovstvá e, sveta a samozrejme priznali a e, zaviazali sa na zlepšovanie kvality ľudských práv. Každá krajina sa musí potýkať s porušovaním ľudských práv. Avšak tak kandidatúra Maroka, ako aj spoločné, spoločná kandidatúra severoamerických krajín poukazuje na tieto problémy. A samozrejme, e, takáto politika nevytvorí nové, nové štádiu, ale samozrejme môže zarušiť e, lepšie zaobchádzanie so ženami, s komunitami LGBTI a samozrejme ide aj proti tzv. Mos- zákazu moslimov a samozrejme môže zabezpečiť aj spravodlivosť pre migrujúcich pracovníkov, deti, e, ženy, pre ľudí s postihnutiami, ktorí sú súčasťou našich komunít a samozrejme e, kvôli vzrušeniu športu a samozrejme v duchu zásady e, fair play myslíme si, že to takýmto spôsobom budujeme lepší svet pre všetkých. Grazie. Magari... Ďakujem veľmi pekne. E, máme tu aj zástupcov ostatných výbor dám slovo Beate Andrejevskej. Beate Andres e, z kancelárie pre základné princípy a práva, pracovné práva e, z Medzinárodnej organizácie práce. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci a pán predseda Budúci rok Svetová organizácia práce oslaví svoju storočnicu a musíme si tak pripomenúť 100 rokov o zasadzovanie sa o práva pracujúcich a práce, či už sú to športovci alebo pracovníci, ktorí sa eh, zúčastňujú na poriadaní takýchto veľkých eh, športových podujatí. Podobne ako eh, FIFA, ako aj ostatné športové federácie, pri organizovaní veľkých športových podujatí Určité výhrady máme aj my, niektoré už zazneli aj z úst našich panelistov. My sme takisto aj zakladajúcim členom poradného orgánu pre ľudské práva a chcela by som využiť moje minúty na to, aby som povedala, aktualizovala vaše informácie o Katare, pretože sme zaznamenali naozaj veľký e, pokrok a myslíme si, že práve Svetová e, organizácia práce stojí na čele práca v ILO e, začala konaním o nezhone, ktorá bola podaná na vládu v Katare voči e, štandardom ILO, ktoré majú zamedzovať e, nútenej práci a podmienkam ubytovania pracovníkov. Samozrejme, dozorný orgán ILO o tomto vie už niekoľko rokov a potom opätovne v roku 2017 sme dosiahli prelomové rokovania e, s vládou e, Kataru a podpísali sme dohodu o spolupráci a kde sme mohli nadniesť niekoľko záležitostí, ktoré tu už boli spomenuté. Zvlášť, e, čoho sme boli aj svetkami v ostatných rokoch, je reforma pracovného trhu. Myslíme si, že toto je viac než len kozmetická zmena. Súčasná vláda v Kataru zrušila e, výstupné víza, ktoré sú potrebné na to, aby pracovníci mohli odísť vôbec e, z krajiny. To je veľmi významný krok a vytvorili takisto aj mechanizmus na e, sťažnosti v spolupráci e, s odbormi, e, pretože bohužiaľ e, pretože právo na kolektívne vyjednávanie zatiaľ nie je pevne ukotvené v systéme. A v súčasnosti sa hýbeme smerom k nediskriminujúcej minimálnej mzde v celej krajine, rovnako ako aj katarskí, ako aj zahraniční pracovníci, ktorí boli angažovaní na e, stavbu e, katarských štadionov. Tu je veľmi dôležité povedať, e, že to, čo sa snažíme dosiahnuť, sú dlhodobé systematické zmeny, ktoré pôjdu na prospech všetkým pracovníkom v krajine. No a v neposlednom rade vykonávame aj a vytvárame aj systém inšpekcií práce, aby sme predchádzali napríklad porušením vízových režimov. Takže aby som uzatvorila e, e, môj krátky príspevok. Vy ste spomínali 70. výročie Univerzálnej deklarácie ľudských práv. Pripomíname si aj 20. výročie Charty Medzinárodnej organizácie práve o základných princípoch. A čo sme videli za týchto 20 rokov, športové podujatie predstavujú zásadnú motiváciu na pozitívne e, zmeny, ale zároveň vytvárajú aj akési vákuum tolerancie voči nedostatkom musíme jasne povedať, že tie organizácie a tie štáty, ktoré nemajú a nie sú v súlade Mhm. musíme pomôcť, aby sa vyrovnali eh, s takýmito eh, princípmi. Ale myslím si, že z pripomienok, ktoré sme si vypočuli, sme na dobrej eh, ceste, aby sa spolupráca s Medzinárodnou organizáciou práce ďalej rozvíjala. Áno, ďakujem. Myslím si, že musíme e, rozvíjať e, aj e, lepšie povedomie v tých, ktorí navštevujú títo, tieto športové podujatia. Ale pretože okrem športu tam môžeme vidieť aj mnohé iné veci. Dobre, vypočujeme si teraz kolegov. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po španielsky a grat- gratulujem eh, k tejto eh, rozprave. Myslím, že bola a je veľmi zaujímavá. Aj som si písal rôzne poznámky a som spolupredsedom eh, skupiny Európskeho parlamentu a bol som aj členom Španielského olympijského výboru. A najprv by som sa obrátil na zastupcu FIFI. Ísť príkladom je dôležité. A takisto treba pripomenúť, že predchádzajúci výkonný výbor FIFI, e, tam všetci členovia výboru boli buď obvinení, alebo sedeli vo vezení. Čiže... <laughs> Čiže treba ísť príkladom, lebo v opačnom prípade e, tá dôveryhodnosť tam nebude. A potom, čo sa e, deje nielen na tých veľkých športových podujatiach, ale aj na tých menších, napríklad futbalových zápasoch. Naozaj je to niekedy hamba, či to sú rôzne úrážky hráčov, e, napríklad čiernej pleti, rasizmus, homofóbia. Mali sme tu napríklad rozhodcu v Andalúzii, to sme dokonca riešili aj tu v Európskom parlamente a vlastne e, nikto zo Španielského futbalového zväzu ho nepodporil v danej e, situácii. Proste on bol gay a proste počas zápasu zápasu rozhodol, ako sa hráčom nepáčilo, potom ho to začali urážať a nakoniec musel odísť e, z ihriska, aj keď to bolo v nižšej súťaži, ale nikto ho na tomto fóre nepodporil. E, alebo teda na fóre futbalového zväzu. Takže to treba zmeniť. A potom e, ten jazyk, kupovať hráčov, predávať hráčov, čo sme na trhu s otrokmi, keď niekoho príjmate do práce, tak poviete, dobre, e, nastúpil do práce alebo bol prepustený, ale ste ho nekúpili, nepredali ste ho a o športov sa takto rozprávame. A potom e, maloleté osoby. E, ja keď som spravodajcom, tak sme napríklad hovorili, že keď ide o človeka, ktorý pred dovršením svojho, svojej plno, pred dovršením dosprosti prichádza do Európy, častokrát napríklad z Latinskej Ameriky, eh, a keď sa niečo tu zmení, tak vlastne nikto sa o nepost, nepostará, z hľadiska vzdelania. Eh, čiže tento eh, človek, keď príde do tejto krajiny, tak ten športový klub by mal byť zodpovedný za neho, alebo aj za ňu, pokiaľ ide o vzdelávanie. A potom ďalšia téma, to sú samotní športovci. Myslím si, že športovci majú práva alebo právna rôzne veci. Samozrejme, téma dopingu, to je vec, eh, proti ktorej sme všetci, ale častokrát tie kontroly sa robia v takých veľmi zvláštnych eh, časoch, zvláštnych hodinách a dôstojnosť športovca sa nerešpektuje. A potom eh, spravodlivosť v športe. Častokrát je športovec potrestaný kvôli dopingu a môže sa Eh, os, obratiť na bežnú, bežný systém spravodlivosti, ten eh, beží dlhšie ako ten športový systém. A čo sa potom stane? Eh, možno, že má pravdu, ale sa mu to povie až po dvoch, po troch, po štyroch rokoch, kedy už zo športového kariéru skončil. Takže ja som navrhol taký špeciálny tribunál, športový tribunál pre e, európskych športovcov, ktorý by mal sídlo v Luxemburgu a všetci boli proti. A tá sa častokrát e, rozhoduje v prospech buď športového zväzu alebo toho klubu a málo kedy e, v prospech športovca. A ja som e, bol členom aj klubov, aj federácií, takže to nie, že by som bol proti ním, ale takto to za každým dopadne. A potom e, ten ženský šport, to sa spomínalo, ale potom ešte ide o zastúpenie žien v športových organizáciách. Napríklad som navrhoval, že ak v nejakom športe e, je napríklad 30 e, e, odborníkov, alebo teda odborníčiek sú ženy v danom športe, tak mali by je zastupovať v tomto percente alebo byť zastúpené či na športovom zväze, alebo inde. Proste malo by to byť paralelné, pokiaľ sa vzdelávajú v danom športe, v danom percente, tak mali by byť aj primerane zastúpené. To je moja pointa. A pokiaľ ide o diskusiu k týmto témam, dobre, že sa o tom hovorí, dobre, že hovoríme o ľudských právach, to je veľmi pozitívne, ale platí to nielen pre tie veľké športové podujatia, ale mali by sme to uplatňovať v našom každodennom športovom živote. Ďakujem. Barbara, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, že ste zorganizovali toto vypočutie. Je zaujímavé vypočuť si, ako sa po rokoch veci e, zmenili a zlepšili. A ďakujeme Human Rights Watch e, za to, že sledujú jednotlivé politiky a to, ako sú implementované. aj keď samozrejme ešte mnoho treba urobiť, ja mám e, otázku na pána Krasnického z Olympijského výboru. V roku 2009, keď boli olympijské hry v Číne, bolo jasné, že svetová tlač eh, tlačila, aj keď v konečnom dôsledku eh, vláda eh, cenzurovala a bránila žurnalistom, aby voľne pracovali. Chcem sa opätať, Čo robíte preto, aby novinári mohli písať nielen o športových podujatiach, ale aj napríklad o iných záležitostiach, povedzme v krajine ako je Čína. A keď eh, sa stretávate s partnermi, eh, hovoríte aj eh, s vládami, aj o tom, akým spôsobom sú zavedené dopingové praktiky, ktoré povedzme môžu ohroziť zdravie športovcov. Eh, v Katare eh, z Kataru sme tu mali mm, ministra zahraničných vecí na výbore a myslíme si, že to, ako verejne vystupuje, je veľkým krokom vpred v tomto regióne. A to sa eh, avšak Tie zlepšenia na pracovnom trhu sa majú týkať iba e, pracovníkov v stavebnom priemysle, ale nie domácich pracovníkov, opravte ma, ak sa mýlim. A čo sa týka otázky na FIFE, hovorili ste, že máte nový tendrovací postup. Tie zachádzajú až tak ďaleko, ak napríklad budem zástupkyňa Severnej Kórei a budem sa uchádzať o športové podujatie musela by som FIFE povedať, že plním e, pravidla A, B a C a pokiaľ tak budem robiť aj naďalej, tak by som to mohla dostať. Pokiaľ chcem zorganizovať hry v našej krajine, tak slúbim, že niečo príjmem, urobím. Potom, dva roky potom skontroluje, či dodržiavam sluby a povedala by, že pokiaľ nebudete dodržiavať tento sľub, tak vám odnímeme to povolenie na poriadanie hier. Pretože v rukách máte veľmi veľkú moc na to, aby ste ovplyvnili vlády. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Na 3 4 minúty Sophie Kamerer. za agendu ľudských práv z komisie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci. Ďakujem veľmi pekne za zorganizovanie tohto dôležitého podujatia ohľadom ľudských práv pri veľkých športových podujatiach. My sa zaoberáme porušovaním ľudských práv nielen zo strany štátov, ale aj zo strany súkromných podnikov a e, právnych osôb, tak aby sme pomohli obetiam tých, ktorí ľudské práva boli porušené. Samozrejme, toto sú zahrňa aj porušenia práve v oblasti veľkých športových podujatí. V súčasnosti e, podporujeme implementáciu vodiacich princípov v oblasti ľudských práv, e, ktoré tu boli spomenuté niekoľkokrát dnes a sú samozrejme veľmi dôležité práve v kontexte veľkých športových podujatí. Samozrejme, v tejto oblasti funguje aj schválený rámec, kde kolegovia e, už schválili, akým spôsobom spôsobom sa vysporiadať tie najhoršie porušenia ľudských práv, ktoré sú spojené s podnikateľskými aktivitami a ktoré sú obvykle spojené aj s veľkými športovými podujatiami. My vedieme dialog viac ako 14 e, nečlenskými krajinami EÚ a hovoríme o tematických záležitostiach a to vrátanie ľudských práv a rešpektovanie ľudských práv počas e, príprave veľkých športových podujatí e, podnikanie a šport Eh, ľudské práva sú čoraz viacej na, eh, na našom zozname priorit. A samozrejme dodržiavame eh, reformy pracovného trhu v krajinách zálivu a samozrejme neformálny dialog o ľudských právach v Katare. Tu bola vytvorená dialogová línia a tento dialog Mm, bude prebiehať a predpokladáme diskusie práve s orgánmi e, Kataru práve pred nadchádzajúcimi majstrovstvami v roku 2022. E, partnerské krajiny budú samozrejme pracovať e, na akčných plánoch v oblasti ľudských práv, ktoré sa majú vysporiadať aj s porušeniami ľudských práv počas veľkých športových podujatí a viac ako polovica členských štátov prijali akčné plány. A to je nesmierne dôležité, pretože EÚ e, sa musí e, potýkať práve s globálnymi hodnotovými reťazcami. Samozrejme chceme vymieňať aj príklady dobrej praxe a vytvárať aj kapacity spolu s partnermi ktoré e, chcú rozvíjať akčné plány mimo prostredia Európskej únie. Samozrejme spolupracujeme aj s OECD, aby sme vykonávali následnú a dodatočnú kontrolu a samozrejme máme rozsiahle programy na to, aby sme podporili obrancov ľudských práv, e, ktoré e, majú práve zlepšiť práve v oblasti ľudských práv. Eh, obrancovia ľudských práv sú nevyhnutnými a nenahraditeľnými spojencami v oblasti demokratizácie a, a to tak eh, prostredníctvom politických nástrojov a finančných nástrojov eh, Európskej únie, ako sú nástroje pre demokratizáciu. Podporujeme týchto partnerov, práve obhajcov ľudských práv a v kontexte napríklad zaberania e, pôdy, zbavovania ľudských práv. Tieto z, záležitosti sú zvlášť relevantné práve pri stavbe veľkých e, stavie, pri príprave veľkých pošportových podujatí. A veríme v pridanú hodnotu, aby sme si dobre vymieniali príklady dobrej praxe pri propagovaní a ochrane ľudských práv, ako napríklad dokumentačné fórum prostredníctvom asociácií a nedávno sme mali e, e, platformu pre veľké športové podujatia v oblasti ľudských práv a vytvorili sme aj e, Centrum e, pre šport a ľudské práva. A myslíme si, že toto je najlepší spôsob, ako pod, dať podporu práve tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Už nemáme viac ako 5 minút a navrhoval by som nasledovné, aby sme dali minútu každému panelistovi. Okrem zástupcovi FIFI,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 čo sa týka e, právomoci Medzinárodného olympijského výboru, tak my nemáme možnosť e, zasahovať počas nejakého e, podujatia, ktoré ide v televízii, čiže naše dohody vychádzajú samozrejme zo predstavy alebo z konceptu slobody médií. Pani Volty, nech sa páči. Maj, Majkru. Thank you for the excellent questions. Uh, the subtext for all of the... Ďakujem za, vaše, eh, za vaše otázky. Eh, ten kontext je veľmi dôležitý. Vlastne prečo represívne vlády chcú vôbec tieto podujatia organizovať? A prepojím to na Čínu, na Katar, Bielorusko, Azerbajdžan, myslím, že tie prípady sú v zásade eh, v končnom dôsledku rovnaké. Je to príležitosť pre tieto vlády istým spôsobom použiť e, a budovať svoju soft power, ukázať sa e, na svetovom e, fóre, na svetových fórach a získať nejakú pozitívnu mediálnu, mediálne pokrytie. Čiže tie represívne režimy takýmto spôsobom z toho ťažia a my, my ostatní, či sú to sponzory, či sú to federácie, diváci, tiež máme isté páky, ako na ne tlačiť. Samozrejme, každé, e, každá vláda na svete nedodržiava ľudské práva a e, otázka je, ako s tým e, narábať. Napríklad príklad, konkrétne príklad Čína. Human Rights Watch má novú správu, e, ktorá hovorí o uväznení viac ako milióna Ujgurov v regióne Xinjiang. E, žiaden bežný justičný e, proces, tak ako by mal prebehnúť, neprebehol a máme tam aj nové zábery z hora na tieto tábory. Čiže je tam istá paralela aj k nacistickým táborom pred Olympiadou v roku 36. A myslím si, že tá olimpiáda v Číne, ktorá bude v roku 2022, tá zimná olympiáda, to bude naša možnosť trochu zatlačiť na e, čínsky režim, e, podporiť slobodu médií, e, bojovať proti cenzúre na internete, bojovať prospech práv pracujúcich proti diskriminácii, proti diskriminácii moslimských občanov a tak ďalej. Čiže to je istá príležitosť, ktorú máme a povedala by som, že nielen príležitosť, ale je to naša povinnosť konať. Ďakujem. So I'll start with the question that was directed on... Ďakujem pekne. Potom tu bola otázka, či uh, riešime otázku atletov a dopingu. Doping pre nás nie je prioritná téma, najmä preto, lebo si myslíme, že sú aj iné organizácie, ktoré sa venujú tejto oblasti, ktoré pôsobia v tejto oblasti, ale spomínali ste dopad na zdravie samotného športovca a jedna oblasť, kde sme istú prácu vykonali, je oblasť LGBT e, politik, napríklad otázka e, tzv. E, intersex atletov, aký dopad to má na nich. Pozreli sme sa na rôzne politiky, na prípravu mnohých politik, ako by sa v tejto oblasti mohlo lepšie postupovať, aby sa vychádzalo skôr z pohľadu takého založeného na práva. Samozrejme, my nie sme odborníci na tú medicínsku stránku tejto celej témy, ale eh, vychádzame z tých práv, máme v tomto podporu aj LGBT komunity. A potom posledná vec, eh, bola to otázka španielského delegáta, pokiaľ ide o tie menšie športové podujatia. A áno, my tiež eh, sme prešli z tej platformy, ktoré, ktorá sa venovala tým veľkým, tým najväčším športovým podujatiam a skôr e, sme sa pozreli na tieto E, témy e, vychádzajú z správ, čiže nie je iba podľa veľkosti podujete. Či to bolo rasizmus, či to sú iné problémy, e, tie sa týkajú nie iba tých veľkých podujatia, práve preto sme rozšírili naše pole pôsobnosti. Ďakujem. Ďakujem. Tiež ešte vyjasním nejaké veci, pokiaľ ide o to, čo bolo povedané v súvislosti s Iránom, čo povedala pani Warden čo sa e, pýtame sa mi seba, či to už teda víťazstvo, alebo naopak e, neúspech. Ja si myslím, že ani jedno, ani druhé vždy ten e, prístup, alebo lepší prístup pre ženy, pokiaľ ide o iránske štadióny. Nie je to definitívne víťazstvo, ale je to pozitívny krok. A samozrejme, my nie sme nejaký slepí voči tomu, nie je to tak, že by e, sme nevnímali tie problémy, ktoré pretrvávajú. Veľmi dobre si to uvedomujeme, je to komplexná situácia, niekedy človek má pocit, že organizácia ako FIFA alebo nejaké, nejaký, nejaký takýto orgán nemôže mať v rámci seba, v rámci svojich e, kontaktov dostatočné vedomosti o takéto situácii. My práve, že pracujeme na tom, veľmi dobre si to uvedomujeme, sme vždy v kontakte s internými aktérmi, externými aktérmi, sme v kontakte s aktivistami, s občianskou spoločnosťou, či v Iráne alebo mimo Iránu. Minulý týždeň generálny tajomník sa stretol s aktivistami práve z Iránu, ktorí, zas, mm, ktorí, to, ktorí sa venujú téme lepšieho prístupu na štadióny práve pre ženy a častokrát eh, o tom hovoríme aj s ľudskoprávnymi organizáciami, ale my máme trochu iný prístup eh, a to že je ten prístup iný. To samozrejme neznamená, že tú tému nevnímame, že nás nezaujíma, že sme nejaký slepí voči nej. Práve naopak, naďalej budeme na nej pracovať a snažíme sa dosiahnuť uh, jedného dňa situáciu, kde budú mať ženy prístup na športoviska. Potom e, pracovníci zo Severnej Korei, ktorých našli e, na staveniskách v Rusku. Áno, je to pravda. A bola to práve FIFA, ktorá identifikovala prostredníctvom našich mechanizmov, ktoré máme, identifikovala túto prítomnosť takýchto severokorejských pracovníkov na e, ruských stáveniskách. A potom sme aj kontaktovali e, ruské orgány a potom tie zabezpečili, že títo ľudia už nepracovali na tých stáveniskách, na tých stavbách. E, čiže pre mňa je veľmi dôležité povedať, že máme takéto mechanizmy, ktoré práve majú e, riešiť takéto témy, takéto problémy, o ktorých vieme. Spolupracujeme aj s inými organizáciami, či to je Európsky parlament, či to je Human Rights Watch, iné organizácie občianskej spoločnosti, ktoré hovoria o témach, ktoré sa týkajú ľudských práv a vždy sa snažíme postupovať rýchlo. A potom otázka pána Fisasa, pokiaľ ide o ten boj proti diskriminácii. Samozrejme, tento boj pre FIFU to nie je iba téma tých veľkých podujatí. Máme to v článku 4 v našom štatute napísané a hovoríme tam o všetkých podujatiach FIFI na celom svete. A vy tiež zastupujete športový zväz, e, viete, že tieto e, problémy s diskrimináciou vo futbale e, existujú a častokrát sa netýkajú tých práve najväčších podujatí, ale skôr tých menších na miestnej úrovni. My pracujeme aj s národnými zväzmi, pomáhame im, dávame im nástroj, aby bojovali proti tejto diskriminácii častokrát práve na tejto najnižšej Eh, miestnej úrovni a keď tento boj nie je úspešný, tak potom aj príjmame sankcie a trestame takéto eh, prejavy. Vy ste spomínali ten príklad homofóbie vo futbale, samozrejme toto platí pre Latinskú Ameriku, eh, keď boli kvalifikačné zápasy na majstrovstva, vždy sme tam boli prítomní a riešili sme aj túto otázku a naozaj snažíme sa bojovať proti takéto homofóbii. A potom, pokiaľ ide zastúpenie žien, nielen vo futbale, ale nakoniec aj v, tom, eh, v tých riadiacich orgánoch, my to samozrejme vieme. Eh, máme tu stratégiu pre ženský futbal, ktorú FIFA eh, spustila a našim cieľom je nielen posilniť účasť žien futbalistiek, ale aj zvýšiť počet funkcionáriek vo svetovom futbale, pričom používame nástroje, ktoré máme na úrovni či národných zväzov, tak aby tieto ehm, ženy sa mohli dostávať do týchto eh, funkcií, ktorí by mali byť. A potom pani Lochbilder, spomenuli ste eh, ten korejský prípad, či by sa Norska, teda eh, Severská, Severná Korea mohla obchádzať o organizovanie majstrovstiev sveta. Samozrejme, že jedna krajina nie, nemá to zakázané, ale máme isté očakávanie, a vždy vychádzame z predchádzajúceho procesu a teraz už máme tam tie podmienky nastavené, máme isté, isté možnosti zatlačiť na to organizátora a máme tam tie nové požiadavky, ktoré som spomínal a teda každá krajina, ktorá organizuje takéto podujatie, musí splňať. Čiže na rozdiel od minulosti máme tieto podmienky uvedené od začiatku, všetky sú tam spomenuté záväzky, to sú konkrétne záväzky, nie iba nejaké prísľuby vágne, tak aby to platilo pre konkrétne mesto, pre konkrétne letiska, pre konkrétne športoviska, pre konkrétne záruky zo strany vlády. A potom máme tam aj taký protokol, ten takisto v minulosti nebol, čiže každý sa všetky kandidátske krajiny nám poskytujú svoje stratégie, kde hovoria o tom, akým spôsobom riešia tieto témy na národnej úrovni a ani tam nekončíme, máme možnosť nejakým spôsobom to vyhodnotiť v spolupráci s ďalšími našimi aktérmi, povieme im e, v tejto téme e, ešte nemáte dobré výsledky, treba na tom pracovať a tak ďalej. A takto tu máme aj tú, tú spoločnú kandidatúru USA, Kanada, Mexiko na rok 2026. Oni tam musia práve tieto prvky do tej stratégie doplniť a prosím bude to v, tom, v tej zmluve od začiatku uvedené. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujem všetkým za účasť na diskusie môžeme si dať nasledujúcu úlohu, že o niekoľko mesiacov eh, vytvoríme akési eh, laboratórium eh, z Kataru, kde sa budeme snažiť zmeniť podmienky a zlepšiť ich, a aby sme sa vrátili k tomuto stolu, kde by E, FIFA zohrala významnú úlohu. Dobre, takže ďakujeme veľmi pekne a pekný večer vám všetkým.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 Bene, iniziamo subito perché siamo un, un po' in ritardo. Eh, abbiamo questo... Začneme hneď, eh, pretože máme sklz. Začneme s výmenou názorov medzi profesorom doktorom Tovem Hansenom Malojom, riaditeľom Európskeho stretiska pre otázky menšin zákone o vzdelávaní na Ukrajine. Samozrejme, k tomu sme už mali diskusiu eh, a dnes eh, máme túto tému opäť na programe dňa, pretože došla k zmene situácie, e, pretože sa pozrieme na to, ako tento proces zodpovedá medzinárodným normám. Dobre, máme tu aj pána Rozátyho, ktorý je e, členom parlamentnej skupiny pre vzťahy s Ukrajinou a tomu dávam slovo. Thank you very much, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, good evening. <clears throat> Ďakujem pekne, dobrý deň, vážení kolegovia. V mene ukrajinskej delegácie alebo delegácie Európskeho parlamentu pre Ukrajinu by som chcel zdôrazniť, že naša delegácia veľmi pozorne sleduje všetky témy, ktoré sú dôležité pre bilaterálne vzťahy EÚ-Ukrajina. Platí to aj pre ten tzv. reform proces a aproximáciu ukrajinskej legislatívy k európskym štandardom. Bilaterálne vzťahy a proces spolupráce vychádzajú z asociačnej dohody s Ukrajinou, ktorá bola podpísaná oboma zmluvnými stranami a predstavuje základ týchto bilaterálnych vzťahov, vychádzajúc z hodnôt ktoré všetci poznajú. Dodržiavanie právneho štátu, demokratických princípov, dobrého riadenia, ľudských práv a základných slobod, vrátanie osôb, ktoré patria do e, kategórie menšín, nediskriminácia menšinových e, skupín, rešpektovanie rozmanitosti a tak ďalej. To všetko je v tom asociačnom, v tej asociačnej dohode uvedené a obe strany sú e, sa zavezujú vo svojich aktivitách tieto hodnoty rešpektovať. A toto je vlastne to pozadie, v rámci ktorého my ako delegácia Európskeho parlamentu na Ukrajine pracujeme a hodnotíme, pristupujeme k jednotlivým e, rozhodnutiam, opatreniam ukrajinských orgánov, vrátane e, toho e, zákona o vzdelávaní. V tomto kontexte sme privítali rozhodnutie ukrajinských orgánov reformovať systém vzdelávania, priblížiť ho európskym normám, zaviesť ten trojstupňový systém vzdelávania a taktiež chápeme snahu ukrajinských orgánov ochrániť národný jazyk. Na druhej strane niektoré ustanovenia tohto zákona vyvolali obavy, pochybnosti E, z pohľadu národnostných menšín, ktoré žijú v Ukrajine, vyjadrili svoje obavy verejne. A toto je dôvod, prečo sme otvorili rozsiahlu diskusiu s ukrajinskými orgánmi počas troch posledných stretnutí parlamentného asociačného výboru, čo je formálny orgán v rámci e, ktorého sa schádzame s kolegami z Verhovnej rady. E, v dôsledku týchto obav a pochybností sme podporili myšlienku predložiť tento zákon e, Benátskému výboru a čakať na ich názor vo vzťahu ko všetkým kontroverzným bodom tohto zákona. Ako viete, v decembri 2017 Benátska komisia predložila správu, e, ktorá je podľa nás konštruktívna, vyvážená a veľmi dôsledná. Vítame túto správu, pretože poukazuje e, na tento zákon, vyhodnocuje ho a taktiež predkladá určité odporúčania a hovorí o priestore na vylepšenie v tomto zákone, najmä pokiaľ ide o zákon 7, ktorý je najhaklivejšou časťou tohto zákona. Ide o e, posúdenie týchto odporúčaní s našimi ukrajinskými kolegami na dvoch stretnutiach delegácie. Jedno sa konalo v Štrasburgu, druhé stretnutie bolo v apríli a druhé sa konalo v Kieve v septembri tohto roku. Um, najmä preto, že sú tu takéto tie kontroverzné otázky. Sme naplánovali posledné stretnutie v septembri, aby sme mohli diskutovať, ehm, viesť panelovú diskusiu na tému ochranu jazyka národnostných menší žijúcich v Ukrajine. My sme pozvali teda predstaviteľov týchto menšín, vrátane židovskej menšiny, polskej, rumunskej, rómskej a maďarskej. záver, ku ktorému sme dospeli, dospeli počas diskusie, že väčšina menšín je spokojná, pomerne spokojná s týmto zákonom, najmä teda s odporúčaniami Benátskej komisie, ktoré boli zapracované a, a teda za ten návedomie ukrajinskými orgánmi, najmä teda ministerstvom vzdelávania, ktorý vypracoval plán postupu na implementáciu týchto odporúčaní, vrátanie aj odporúčania predlžiť alebo odložiť dátum transponovania tohto zákona z roku 2020 na 2023, čo je dobrá správa, pretože vytvára väčší priestor na diskusiu a na prípravu riešení a na prípravu opatrení, ktoré budú akceptovateľné pre všetky zúčastnené strany. Boli sme uistení kolegami z Verhovnej rady, že odporúčania Benátskeho výboru budú rešpektované a ukrajinské orgány chcú um, dosledovať, dodržať všetky odporúčania. Myslíme si, že toto je ten správny postoj. Chcem pripomenúť, že Benátsky výbor zakladá svoje stanovisko zvyčajne na ustanovenia Európskeho rámcového dohovoru na ochranu národnostných menší. Čiže to je európsky štandard, ktorý sa uplatňuje nielen vo všetkých európskych, teda členských krajinách EÚ, ale aj vo všetkých európskych krajinách. Sme si istí, že ak ukrajinské orgány budú realizovať všetky odporúčania Benátskej komisie, potom e, problémy, ktoré sú, budú úspešne eliminované. Rovnaké stanovisko zaujal aj výbor AFET v správe, ktorú vypracoval pán Michael Galler. AFET zdieľa náš názor v tomto ohľade a súhlasí s tým, že odporúčania Benátskej komisie sú základom pre prijatie ďalších opatrení a ďalších eh, krokov. Eh, teraz sme v štádiu, lopta je na strane ukrajinských orgánov. Sme si istí, že ukrajinská vláda, konkrétne Ukrajinské ministerstvo školstva, bude v plnej miere akceptovať tieto opatrenia, a zavedie ich do praxe. Niektoré iniciatívy boli už e, prijaté, napríklad pokiaľ ide o vzdelanie druhého stupňa. Tu boli tiež nejaké odporúčania predložené zo strany Benátskej komisie a tieto už boli implementované. Čiže čakáme na ukrajinské orgány, čakáme náš parlament aby sme úspešne implementovali odporúčania a ja som rád, že dnes máme príležitosť ešte debatovať na túto dôležitú tému. Ďakujem za slovo. Thank you, Ďakujem veľmi pekne. Chcem vám iba povedať, že tlmočníci nám dali 8 minút naviac. Ďakujem za tento čas. Takže máme 16 minút. Takže nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujeme za zorganizovanie tejto panelovej diskusie a tiež za to, že mám príležitosť hovoriť o e, ukrajinskom zákone o vzdelávaní, najmä z pohľadu regionálnych jazykov a jazykov menšín žijúcich v Ukrajine. Ako viete, je to súčasť ambiciozného reformného procesu, ktorý absolvuje Ukrajina v rôznych odvetviach. Vyžaduje si to legislatívu, Eh, novú legislatívu, pretože súčasná je podľa mnohých zastaraná a nesplňa moderné požiadavky, pokiaľ ide o vylepšenie systému vzdelávania. Eh, zákon mení eh, vzdelávací program, systém školstva a konkrétne tento zákon zvýši povinné vzdelanie, povinnú dochádzku do veku 12 rokov a taktiež poskytne určitú autonómiu školám. Bude založený orgán posudzovania kvality a predpoklada sa, že e, bude nominovaný aj ombudsman pre vzdelávanie. Taktiež vláda slúbila zvýšiť financovanie e, na túto novú reformu Určite viete, že sa to považuje vo všeobecnosti za úspech na Ukrajine, eh, hoci to prilákalo medzinárodnú pozornosť eh, kvôli mm, právam používania jazykov menšín, eh, teda článok 7. Je veľmi dôležité povedať, že článok 7, ktorý bol pôvodne schválený predtým, ako bol zákon predložený do parlamentu, e, mal dobrý rámec pre vzdelávanie v menšinovom jazyku e, na prvom a druhom stupni vzdelania. Ďalej tu boli upravené práva pôvodných e, skupín, etnických, príslušníkov etnických skupín. Ale toto bolo zmenené výrazne. Ja sa k tomu ešte vrátim konkrétnejšie v ďalších pripomienkach. Určite viete, že Ukrajina e, je mm, diverzifikovaná spoločnosť je tu 400 tisíc detí, ktoré absolvujú školskú dochádzku a ktoré dostávajú vzdelanie v národnom jazyku. Ide o 335 škôl, ďalej sú tu školy, kde sa vyučuje v menšinovom jazyku a používa sa ako druhý jazyk. Ako ste práve počuli, Ukrajina podpísala všetky dôležité e, medzinárodné dohovory, teda pristúpila k medzinárodným dohovorom na európskej úrovni a taktiež viacero bilaterálnych dohôd, ktoré taktiež upravujú túto otázku ochranu menšín. Právny rámec Ukrajiny e, vychádza z viacerých článkov ústavy z roku 1992 existuje zákon o menšinách, ktorý e, bol podrobený revízii. Podľa viacerých expertov bol totiž považovaný za zastaraný tento zákon. E, súčasne jazyky menšín do februára tohto roka boli upravené e, jazykovým zákonom z roku 2012, ktorý bol Mm. považovaný za neústavný ústavným súdom. Preto, e, že počas schvalovacieho procesu došlo k e, systematickému porušovaniu. Zákon upravoval používanie 18 jazykov menšín, najmä v regiónoch, kde viac ako 10 obyvateľstva bolo obyvateľstvom z menšinových skupín. Tento zákon preferoval regióny, kde dosiahli túto hranicu rusky hovoriaci obyvateľia, čo však neplatilo o ostatných menšinách. Takže tento zákon vyvolal, vyvolal rôzne kontroverzie aj počas protestov na Majdane. E, ukrajinský parlament sa snažil zrušiť. E, avšak toto zrušenie nebolo podporené súčasným prezidentom. Ja som už uviedla, že zákon o vzdelávaní menšín a konkrétny článok 7 bol teda zmenený v rámci schvalovacieho procesu. Takže ten pôvodný článok bol pomerne dobrý eh, aj z pohľadu ochrany menšín upravoval e, vzdelanie v materinskom jazyku v, na prvom a druhom stupni vzdelania, ďalej upravoval e, vzdelávanie v samostatných školách, skupinách, triedach a taktiež upravoval v verejných administratívnych zariadeniach. Tento zákon bol predložený na e, pripomienkovanie ja som počula od zástupcov menšín, že bol v podstate schválený e, zainteresovanými stranami, ale článok 7, ktorý bol schválený, mal trošku odlišný charakter, pretože rozlišoval medzi pôvodnými, e, pôvodným obyvateľstvom a menšinami pôvodní obyvateľia si zachovali právo, ktoré už mali. A menšiny boli obmedzené eh, na vzdelávanie vo svojom jazyku, na predškolské zariadenia a prvý stupeň eh, školskej dochádzky bolo do zákona, do tohto e, článku doplnené vzdelanie v ďalšom z európskych jazykov. A najväčšou menšinou sú ruskí hovoriaci obyvateľia a na tých sa toto ustanovenie nevzťahovalo. Ďalš, ďalej pozorovania, pozorovatelia uviedli, že niektoré typy škôl boli vypustené ako sme to počuli, v pôvodnej verzii tohto návrhu zákona bolo prechodné obdobie do 1. septembra 2020, ktoré bolo teraz predlžené toto prechodné obdobie. Počuli sme o správe Benátskej komisie. Komisia mala štyri zásadné eh, pripomienky. V prvom rade tvrdila, že Článok 7 nie je dostatočne presný z legislatívneho pohľadu, pretože mlčí, pokiaľ ide o otázky, tvrdila komisia, že je tu veľký priestor na voľnú interpretáciu. Po druhé, podpora štátneho jazyka podľa medzinárodných noriem. Je to legitívna požiadavka. Experti vo všeobecnosti v tom nevidia problém, ale a toto je jasne uvedené v rámcovom dohovore napríklad, že sa tak nesmie stať na úkor menšinových jazykov. A taktiež tu musí byť relatívna vyváženosť medzi e, bezpečnostným a kulturálnym aspektom tretie skupina výhrad komisie bola, že e, považovali za ťažké naplniť cieľ článku 7. Povedali, že prechodné obdobie je príliš krátke a taktiež ústavnosť e, tohto článku nebola celkom zretelná. A na záver, veľmi jasne, Benátska komisia uviedla, že princíp rovnosti a nediskriminácie je spochybniteľný keďže je zakomponovaný do tohto článku. Na záver komisia uviedla, že riešením by bolo upraviť tento článok 7, aby bol vyvážený. Ďalej predložili ešte niekoľko ďalších konkrétnych odporúčaní. Chcem teda zdôrazniť ešte tento proces, ktorý som už naznačila. Pripomienkovanie prebehlo počas dvoch rokov, e, kedy bol vypracovaný tento zákon. Prebiehali tie, e, to pripomienkovanie sporadicky, vyjadrili sa všetky oficiálne inštitúcie. Ide o zákon z roku 2009, ktorý hovorí o tom, že občianská spoločnosť má prístup k e, pripomienkovaniu verejných rád. Tieto rady boli obmedzené na 25 členov. Často nebolo jednoduché zvoliť zástupcov etnických menšín do tejto rady. Bolo tu viacero príležitostí, alebo teda niekoľko príležitostí, aby sa vyjadrili k tomu, ale v podstate bol schválený ten návrh, ktorý bol predložený do parlamentu. A bolo veľkým prekvapením, ako som povedala, že sa to vrátilo v inom znení. Ministerstvo školstva eh, predložilo ambiciózny plán postupu na implementáciu eh, tohto zákona. Ja som hovorila so zástupcami ministerstva školstva a oni teraz eh, konzultujú napríklad v septembri navštívili regióny. A toto hovorím preto, že práve v regiónoch zistíte, že tie, sú tie konzultácie najproblematickejšie, či už zo strany vládnych orgánov alebo zástupcov menšín. E, prebehlo viacero štúdí v letných, v letných mesiacoch posudzovali sa e, tieto procesy pripomienkovania zo strany etnických menšinových skupín pred schválením a aj potom počas implementácie. Obe štúdie, ktoré tu spomínam, odporúčajú, aby sa vylepšila inštitucionalizácia tohto pripomienkového konania, najmä na lokálnej a regionálnej úrovni v Ukrajine. Sme radi, že ten ročný akčný plán EÚ na rok 2018 podporil tieto snahy, toto úsilie. Medzinárodný aspekt je veľmi dôležitý Všetci určite viete, po roku 1989 bol tento režim pre menšiny e, zavedený práve preto, aby sme sa vyhli tomu, že otázky menšín budú manipulované vládou. E, po studenej vojne, po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu a bývalej Juhoslávie boli vypracované právne záväzné dokumenty práve z toho dôvodu, aby boli zachované všetky tieto aspekty eh, na tej eh, multilaterálnej úrovni. môžeme oceniť, že e, ukrajinská vláda predložila tento zákon na posúdenie Benátskej komisii, hoci tak urobila trošku neskôr. Mali tak urobiť skôr, e, ešte pred schválením parlamentom. Bolo by pekné gesto, keby e, tie zmeny, ktoré majú byť urobené, boli dokončené je bežné, že prebiehajú bilaterálne rokovania v takýchto, v takýchto prípadoch. Nie je to moc vítané medzinárodnou komunitou, ale stáva sa to. A ako sme mohli počuť, viacero krajín, susedných krajín, eh, Ukrajiny predložilo svoje výhrady k týmto a práve prostredníctvom týchto bilaterálnych kanálov. Ešte niekoľko slov k poslednému vývoju. prebiehajú aktivity na nominovanie ombudsmana, na podporu ombudsmana v jednotlivých úlohách je veľmi dôležité, pretože na Ukrajine je dobrá tradícia týchto obhajcov verejných práv. A často ombudsman je viac rešpektovaný zo strany verejnosti ako súdne orgány.